budúce e, štádium, než nech je e, prechodný proces akýkoľvek, treba si uvedomiť, že budúcim štádiom je e, ešte väčšia výzva. Budú na ňu vplývať aj politické reformy, výsledky volieb a islamské reformy budú hodnotiť ľudia, obyvateľia. A ja si myslím, že to je jedna z tých najdôležitejších eh, otázok pre demokraciu. Eh, je eh, právny štát veľmi dôležitý, pretože je treba rešpektovať individualitu jednotlivých krajín, rešpektovať pluralitný systém, kde aj iní, aj iné etnické a náboženské skupiny majú príležitosť rovnakým spôsobom sa zúčastňovať na spoločnosti a na politickom živote. A to e, teda v každej krajine, v krajine so e, širokou e, islamskou väčšinou. V demokratickej spoločnosti, v demokratickom štáte dnešná opozícia je zajtrajšou vládou ak to nie je možnosťou, tak nemôžeme hovoriť o e, demokracii iba samotnej voľby, ktoré neposkytujú príležitosti kvôli postupom a mm, celkovo e, prostrediu, ktoré neumožňuje zmenu moci. E, tu nemôžeme hovoriť o demokracii, je to iba používanie pravidiel demokracie, ale nie technik demokracie. Nie je to demokracia. Myslím si, že iba takýmto spôsobom demokracie v slobodnej spoločnosti môžu zabezpečiť stabilitu. A bolo to našou chybou v Európskej eh, únii, že sme si mysleli, že eh, stabilita je eh, to najdôležitejšie a dlho sme podporovali určité skupiny a výsledky sú také, aké sme mali stabilita e, nie je proti demokracii, demokracia, ale je výsledkom skutočnej demokracie a právneho štátu. Ich výsledkom je stabilita. Takýmto klasickým spôsobom by sme to mali vnímať. Ak sa nám to podarí, dopracujeme sa ďalej. Teda expektujeme, e, e, očakávame, aby všetky politické skupiny rešpektovali demokratické pravidlá a procesy vypracovávanie e, ústavy. Zažili sme to na úrovni Európskej únie. Je veľmi citlivý proces. Veľmi veľa pozorovateľov o arabskej revolúcii hovorí ako o niečom, čo už sa ukončilo. Opäť myslím si, že je to príliš zjednodušené. Každý politický proces si vyžaduje čas, obzvlášť e, ak je od vytváranie e, demokracie na rôznych úrovniach štátu a sú aj rôzne spôsoby, ako túto demokraciu dosiahnuť v Tunisku a Egypte. Je to výsledkom revolúcií v Maroku. Ide napríklad o monarchiu, ktorá sa snaží stať konštitučnou monarchiou. Nevieme zatiaľ, čo je najlepší spôsob, ktorý prinesie najlepšie výsledky, ale myslím, že obe metódy by mali nájsť našu podporu pokiaľ naša podpora eh, je žiaduca na to, aby došlo eh, k pokroku v tomto vývoji. A nejde tu len o inštitucionálne a eh, ústavné otázky, ale aj o sociálne pozadie Arabská jar v Egypte bola otázkou e, osobných slobod a chleba. Veľmi sa to podobalo na e, revolúcie v strednej a východnej Európe. Boli tam veľmi podobné myšlienky a e, vízie. Išlo to, myslím, rovnakým smerom. Napriek všetkým eh, rozdielom v Európskej únii máme eh, teda takéto skúsenosti. Eh, naši priatelia z Českej republiky, z Polska vedia, ako vytvoriť takéto systémové zmeny. A myslím si, že by si sa mohli oprieť o takéto skúsenosti. Máte osobitnú situáciu však a tá je predmetom dnešnej konferencie. Budeme hovoriť o dopade islamu na politiku. Niekedy sa hovorí, že islám a demokracia e, sa nedajú zlúčiť. Ja som presvedčený, že to je nesprávne, som presvedčený, že to je možné a sú na to príklady. Preto by sme nemali sa vzdať, nemali by sme akceptovať taká, takéto situácie, ktoré neveria v budúcnosť Mali by sme pokračovať e, v našej kooperácii, v našom dialogu. Ak v takýchto e, krajinách ešte stále existuje šanca na pokračovanie tohto dialógu, tak si myslím, že je to príležitosť ísť správnym smerom. A myslím si, že sa tu, a dúfam, že tu teraz naučíme viac o aktuálnej situácii a viac zistíme, ako by sme vám mohli byť napomocní v tejto e, otázke. A dúfam, že teda táto konferencia v tomto kontexte vzťahov EÚ s jej susednými s južnými susedmi bude predstavovať dôležitý krok e, späť na to, aby e, sme veci lepšie pochopili. Ďakujem partnerom, ktorí sa zúčastňujú na tejto konferencii, ktorí nám pomohli zorganizovať ako Carnegie eh, Europe a iné inštitúcie. Chcel by som už teraz odovzdať slovo Janovi Tejchanovi z Carnegie Europe, aby eh, sa nám stručne prihovoril. <clears throat> Ďakujem, pán predseda. Eh, som veľmi rád, že tu stretávam opäť toľko priateľov keď v roku 2006 Carnegie e, začalo fungovať e, v Bejrúte a na Blízkom východe si pre, prehlbovať svoje znalosti, o danom regióne, našou myšlienkou bolo nesústrediť sa na to, na čo sa sústredili všetci ostatní, mierový proces na Blízkom východe. Našou myšlienkou bolo e, zaoberať sa e, prechodom e, smerom k demokracii na Blízkom východe. V tomto roku, v roku 2006, to bolo niečo, na čom sa ľudia smia, smiali. Mysleli si, že neinvestujeme správne naše peniaze. A pozrite sa, ako sa veci zmenili. Carnegie v Bejrúte a aj kolegovia vo Washingtone prestali spať a už e, dva roky od arabskej revolúcie e, len pracujú. A mali sme naozaj veľmi silný vplyv na diskusiu a veľmi silne sme sa snažili porozumieť e, prebiehajúcim udalostiam. Ďalšou súčasťou stratégie Carnegie bolo aby sme e, neumožnili e, len e, západným vedcom diskutovať o arabskej revolúcii, ale aj arabským a pomôcť im, aby mohli toto objasniť zvyšku sveta. A toto je aj zmyslom dnešnej konferencie. Ide o hlasy, o ktoré ma, sa veľmi zaujímame na západe. Ide o hlasy politického islamu. Chceme si ich vypočuť, pretože publikum tu je hladné po tom, čo povedia inštitúcie a, hráči tu e, už od začiatku arabskej jary e, sa veľmi zaujímajú o to, čo sa e, deje v tomto regióne a snažia sa pochopiť čo najlepšie, o čo ide. A vďaka nášmu úradu Egmont, eh, Inštitútu Egmont a Európskemu parlamentu bude možné diskutovať o vašich eh, príspevkoch, o nových eh, možnostiach moci a príležitostiach, ktoré pred nami stoja. Je to veľmi dôležité na to, aby sa prehlbovalo naše vzájomné pochopenie by som to jemne e, formuloval, e, naozaj boli značné očakávania pri e, príprave na dnešné stretnutie a to, čo sme videli včera, určite je možné očakávať aj počas dnešnej konferencie, aspoň to tak predstavujem a dúfam. Ako povedal Elmar Brock, Egmont Institút nám tiež veľmi pomohol, švajčiarska vláda veľmi štedro podporila tiež e, zorganizovanie tejto konferencie a tiež aj Európsky parlament, ktorý zaradil e, toto na e, svoj program, poskytol nám priestory a takisto aj dobre pozadie pre, dúfam, veľmi plodné diskusie, ktoré dnes povedieme. Takže ďakujem Myslím si, že je veľmi dobré, že tu môžeme e, sedieť medzi Pierom e, Vimonom a Elmerom Brokom. E, ďakujem za túto príležitosť a už sa myslím všetci tešíme na diskusie, ktoré dnes prebehnú. Ďakujem pekne. Musím sa ospravedlniť, nespomenul som švajčiarskú vládu. Som veľmi vďačný samozrejme aj im za ich spoluprácu. Myslím si, že je to dobrý príklad pre budúcu spoluprácu. Ešte raz ďakujem. Ešte by som chcel udeliť slovo zástupcovi Pierovi Výmanovi z, z Európskych zahraničných eh, služieb, vonkajších služieb. Nech sa páči. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, Elmar. A ďakujem eh, Janovi za jeho milé slova. Myslím si, že to, čo ste povedali, tá skutočnosť, eh, že táto konferencia predstavuje príležitosť, kedy môžeme si vypočuť našich priateľov z arabského sveta, to je niečo, čo by sme mali pretaviť do praxe čo najrychlejšie. Teda by som nemal hovoriť ja príliš dlho. Chcel by som vám poďakovať za vaše e, pozvanie, Elmar, a spomenúť len dva, tri body na úvod dnešného dialógu s kolegami z druhej e, strany Stredozemného mora. Chcel by som povedať tri veci v zásade. Prvou je, že v tomto zložitom čase, ktorý, ktoré môže, kedy môžeme čeliť rôznym ťažkostiam v arabskom svete, sme sa vždy snažili pochopiť, čo predstavuje proces demokratického prechodu v tejto oblasti. Pred voľbami sú tu vždy veľké očakávania, nádeje a potom, keď sa nádej má stať realitou, e, situácia sa stáva veľmi ťažkou aj teda e, toto spojené s mnohými e, problémami a medzi týmito dvoma vecami existuje určité napätie, problematika. Je to možno komplikovanejšie, než by sme mohli očakávať. Riadenie a zložitý e, proces rozhodovania niečo, či sme prešli všetci. Aha. Je to čas neistôt určite, môže to byť aj obdobie neist- nestability a mali by sme sa ním zaoberať aj zvnútra krajín, e, ktoré toto zažívajú, ale aj zvonka. Zvnútra všetci vieme, že sa stretávame s ťažkosťami zo strany opozície, rôznych sociálnych partnerov, e, verejnej mienky a ľudí, ktorí demonstrujú v uliciach. Opäť nie je to nič prekvapujúce, keď to porovnáte s tým, čo sa stalo v každej z našich krajín. Keď sme zažívali zložité eh, obdobia nášho demokratického procesu, Niekedy, eh, niekedy sa treba pozrieť trošku ďalej do eh, histórie, aby sme pochopili, eh, čo sa deje. No treba aj pochopiť, že demokracia prechádza štádiami. Väčšinou sa zaž, začne volebným procesom, ale potom musí pokračovať ďalej a zaoberať sa mnohými ťažkými otázkami, s ktorými sme sa všetci už vyrovnávali. Nikdy by sme nemali zabudnúť, že v krajine, v ktorej, e, ktorú poznám najlepšie, sa zaviedlo e, hlasovacie právo pre ženy v roku 1945. To naozaj nie je tak dávno. A potom je tu celá tá sekulárna otázka a otázka e, vplyvu náboženstva, nezávislosti súdnictva, sociálne otázky. Pozrime sa aj na to, čo sa deje v európskych demokraciách dnes pokiaľ ide o reagovanie na finančnú krízu a šetrenie. Aj dnes teda ľudia pozorovania hovoria, že demokratický proces je e, ohrozený, demokratické pravidlá treba e, aktualizovať a modernizovať. Takže demokratický proces je e, neustály a stále prebiehajúci a treba ho živiť. posúvať ďalej. Takto by sme sa mohli pozrieť na e, tieto obdobia e, presunu ako veľmi zaujímavé obdobia zmeny, ktorými však treba prejsť, ak človek sa chce dopracovať k stabilnejšej situácii. Povedal by som, že treba to vnímať aj z vonka. Európske členské štáty tu zohrávajú dôležitú úlohu. Určite verejná mienka je taká, že často vníma toto a um, udalosti arabskej jary a s otázkou, um, čo sa tam vlastne deje, čo je to politický islám. A práve preto dnes bude veľmi zaujímavé vypočuť si viac zo strany našich kolegov z arabského sveta. Bez pochyby však je tu potreba lepšie e, to pochopiť A druhá vec, ktorú by som chcel spomenúť, je pozorovať tento e, prechod s e, trošku dlhodobejšou víziou a s otvorenejšou myslou. Ako som povedal pred chvíľou, prehlbovanie demokracie, ktorá zahrňa e, všetky tie odlišné ingrediencie, ktoré sú súčasťou demokracie a ktorá e, sa netýka iba volebného procesu, pretože pritom ide o oveľa viac. A treba mať e, na zreteli, že cesta na prehlbovanie demokracie je naozaj dlhá. Spomenul som to už pred pár minutami. Právo, hlasovacie právo pre ženy, Eh, je takýmto príkladom, ale je eh, aj veľa ďalších. Potrebujeme rôzne štádia, ktoré eh, jednoducho je nutné zohľadniť. To by nám však nemalo brániť v tom, aby sme pokračovali v diskusii Nie je, je tu o to, aby sme kritizovali, čo sa deje. E, ide o to, aby sme skutočne viedli pravú diskusiu o tom, čo prebieha a to s dlhodobou víziou, že ide naozaj iba o začiatok e, pravdepodobne veľmi dlhého procesu. A preto by sme mali rozlišovať. riešenie všetkých týchto procesov e, je na strane ľudí, ktorí sa súčasňujú e, týchto procesov. To by sme mali akceptovať. Nemali by sme sa snažiť byť e, arogantní a prísť poučovať do týchto krajín, ako by sa tam mala vyvíjať a vytvárať a implementovať demokracia. Myslím si, že je tu právo na spýtovanie, eh, na eh, kladenie otázok a na snahu lepšie pochopiť, čo sa deje. Na to právo máme. A teda je dobré, aby sme si eh, pri výmene názorov spomenuli aj na vlastné skúsenosti, poskytli ich, spomenuli ich, aby tak vznikol naozaj plodný dialog, o ktorý nám všetkým ide. A z dlhodobej perspektívy samozrejme potrebujeme tieto nové trendy e, smerom k demokracii e, dať do správneho kontextu a perspektívy. A čo tým mám na mysli je, keď sa pozrieme na transformáciu spoločnosti e, v arabskom svete, nehovorím iba o ekonomických aspektoch a všetci vieme, že tieto ekonomické problémy sú veľmi dôležité. Myslím na veľa hlbšie trendy, na vzdelávanie, boj proti eh, analfabetizmu, skutočnosť, že nové generácie sú čoraz vzdelávenejšie a teda eh, narukujú si lepší život, lepšie pracovné príležitosti. Eh, v tejto súvislosti je boj proti nezamestnanosti čoraz dôležitejším. A treba sa vyrovnávať aj s pôrodnosťou a zmeny v tejto súvislosti vidíme v mnohých krajinách, keď sa pôrodnosť znižuje, nový koncept a model rodiny v arabskom svete sa e, takisto mení. Keď toto vnímate, tak e, pozadie tých aktuálnych e, udalostí sa stáva čoraz zaujímavejším a vidíte, že celá situácia je oveľa komplexnejšia, než sa javila. Mm, tieto, tieto zmeny nie sú také odlišné od toho, čo sme E, videli v Európe na začiatku napríklad 20. storočia. To by sme mali tiež zohľadniť. A to všetko znamená, a týmto prídem k mojej tretej poznámke, že EÚ viac než inokedy predtým by sa mala zasadzovať za to, čo sa deje momentálne v arabskom svete. Možno je to ťažké, niekedy by sme mohli sa čudovať, e, akým smerom sa vyberáme, ale je dôležité mať EÚ na strane eh, týchto zmien a eh, demokratického prechodu, ku ktorému práve dochádza. Eh, môj kolega Christian Berger vám k tomuto spomenie oveľa viac príkladov než ja. <clears throat> Viedri sa aj k volebnému procesu. Ja si myslím, že na strane Európskej eh, únie je naozaj veľký záväzok pokračovať ďalej. Je tu veľká zodpovednosť na našej strane. Veľmi nás zaujíma vypočuť si všetky hlasy a je tu silná, silná vôľa eh, o toleranciu. A to, o tom toto všetko je Dnešná konferencia je, myslím, veľmi dobrým začiatkom z takéhoto skutočného dialogu a tu už skončím, Elmar, lebo už som hovorila aj tak príliš dlho. Ďakujem pekne, Pierre, za tieto slova, ktoré sú skutočne veľmi dobré na úvod dnešnej konferencie. A teraz by som rád dal predsednícku stoličku Izakovi Salafrankovi, pretože pokiaľ ide o skutočnú prácu, Predseda väčšinou nie je pri veľmi užitočný a preto on prevezme predsednícky post a podelí sa s vami o e, svoje skúsenosti v rámci prvého panelu. Nech sa páči, máš slovo. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne všetkým, vážený pán predseda. My dnes do poludnia máme skutočne česť viaceré, privítať tu viacerých hostov, pána Šubanyho z Maroka, ktorý je minister, pokiaľ ide o vzťah parlamentu občianskej spoločnosti. Pán Dardar je takisto prítomný, je to egyptský poslanec parlamentu, zodpovedný za zahraničné vzťahy. Vo výbore pre zahraničné vzťahy sa venuje predovšetkým otázke rozvoja a zahraničných vzťahov. Takisto tu máme pána Ulgena, ktorý je spravodajcom pre nás. A potom, čo hovorili už rečníci, tak on sa bude snažiť zosumarizovať toto prvé kolo vyjadrení. Predseda a výboru AFET je pán Brok a ako už bolo v úvode povedané, veda a kultúra a spoločnosť a politika majú jednu vec spoločnú. Nie len poznatky a vedomosti sú dôležité, aj keď sa to odvádza od slova logos, to znamená vedomie alebo veda, ale takisto e, aj táto konferencia môže prispieť skutočne svojimi vstupmi k rozvoju spoločnosti. Snažíme sa pokryť viaceré oblasti, ktoré súvisia s arabskou viarou a my sa chceme pozrieť na to, čo my ako Európska únia môžeme urobiť možno sme sa príliš pozerali na otázku e, e, bezpečnosti, ale musíme sa pozrieť na to, čo sa deje v týchto krajinách. Tretia, aká je úloha ESVČ? Vieme, že členské štáty sa rýchlo adaptovali a predložili novú politiku obnoveného susedstva. Ja si myslím, že v tomto okruhlom stole by sme sa mali sústrediť na to, čo sa deje v krajinách arabskej jary a aké sú modely, ktoré sa teraz aplikujú v predvečer volebných postupov. Vieme, že výsledky volieb vo väčšine krajín spôsobili víťazstvo alebo priniesli víťazstvo islamistických politických strán. Vysvetlenie je veľmi jednoduché. Poprvé, je to preto, že boli zakázané v minulom období a pretože sú lepšie adaptované tieto strany na súčasnú situáciu a po tretie, pretože sú to najlepšie zorganizované sily. Je jasné, že procesy politického prechodu nie sú jednoduché, sú zložité. Demokratické hodnoty sa nedajú uviesť zo dňa na deň voľbami. Možno niekedy áno, ale ekonomický rozvoj nie. A teda budeme diskutovať o tom, akým spôsobom to celé prebehlo. Vieme, že v Tunisku očakávame, že sa v júni schváli ústavná dohoda a v oktobri alebo v decembri sa k tomu vyjadria občania v Egypte. Prebehlo ústavné referendum v decembri. Tam bola nízka účasť A v Maroku tiež prebehla ústovná reforma v roku 2011 a mal by tam ísť významný legislatívny rozvoj základných zákonov. A celý tento vývoj my budeme analyzovať. Bohužiaľ, predstaviteľ Tuniska nebude môcť byť medzi nami dnes, Ospravnil sa. Ale myslím, že je dôležité, aby nám naši spravodajcovia alebo hostia vysvetlili, aké procesy teraz prebiehajú v ich krajinách, ako môže byť islamistický zákon alebo islamský zákon kompatibilný s demokratickými hodnotami a aký model poskytujú svojim spoločnostiam, nezabúdajú, že EÚ je ich verným priateľom v týchto procesoch. Pán Habib Chubany urobí na úvod e, niekoľko úvodných úvah. Nech sa páči, máte slovo, pán minister Habib Chubaby, minister pre vzťahy s parlamentmi. Ďakujem pekne, pán predseda, za vaše pozvanie. Rád by som vysoko oceniť e, tento dialog EÚ so svojimi južnými e, susedmi a partnermi. Áno, na základe toho, čo som tu počul, čím ďalej, tým viacej si ľudia uvedomujú v EÚ e, veci, ako sa menia, pretože iným spôsobom sa už pozerajú na juh, na islám, na politické strany, ktoré majú ako odvolávku islam. Alebo eh, aj zmenil sa spôsob, ako sa pozera na demokratický vývoj v týchto krajinách. A my to oceňujeme. To znamená, eh, že pristupujeme viacej relativisticky k tomu, eh, čo vidíme a zbavujeme sa rôznych stereotypov pri súdení toho, čo iní robia. Dámy a páni, Rád by som skonštatoval, že v mojej krajine, v Maroku, a hovorím v mene e, tejto krajiny, je to taký prípad sui generis aj e, názov môjho vystúpenia je mierové oživenie alebo obnova verejného priestoru, pretože problém demokracie je, že keď republika alebo tá verejná vec alebo verejný priestor je monopolizovaný nejakou elitou alebo nejakým kolektívom či skupinkou na úkor ostatných väčšiny. A e, podstatov je, aby sa ten verejný priestor e, znovu e, dal k dispozícii celej verejnej mienke a obyvateľstvu. Na rozdiel od toho, čo sa deje v Sýrii, v, v Egypte, v Líbii alebo v Tunisku, tak videli ste, že v Maroku sa veľmi e, síce pomaly, ale veľmi mierovo a pozvolne postupne tento verejný priestor e, znovu oživil a došlo k e, mierovej, ale veľmi hlbokej zmene smerom k demokracii. marockú situáciu nepochopíte, ak si neuvedomíte vlastné špecifika tejto krajiny. Neprebehli tam veľké revolúcie a ak prebehli, eh, tak majú viacero dôvodov v tých krajinách, ku ktorým došli tie revolúcie, došlo k tým revolúciám alebo k tým pohybom, tak e, to bol dôvod preto, e, že štát sa stal akousi súkromnou inštitúciou, teda prezident e, sa obklúčil alebo sa obkolesil predstaviteľmi svojej rodiny, a e, vládol tak, e, že prevládali jeho individuálne záujmy, takže pred, státni predstavitelia obvykle tvorili časť rodiny alebo časť nejakého kmeňa. A to viedlo k tomu, že vykonávanie politiky sa vlastne stalo istou agresiou. A to preto, že nakoniec aj všetky, e, všetok prospech alebo zisky z tohto vládnutia išli tejto krajine, krajine alebo teda tejto rodine a tomuto kmeňu. Takže všetko e, by sme mohli zhrnúť e, v tejto definícii, táto kategorizácia ktorú Európania skonštatovali, keď sledovali revolúcia, vývoj v našich krajinách, tak skonštatovali, že ide o laickú alebo náboženskú kategóriu, a, ale tento prístup nebol správny. A to viedlo k tomu, že vznikli nelegitímne vzťahy medzi mocou a bohatstvom. A to samozrejme protirečí zodpovednosti a kompetenciám pri vládnutí. A teda tí, ktorí vlastne nič nemali, zdvihli svoj hlas, a, aby požiadali nie demokraciu, ako to býva, ale a skutočne požiadali a vyžiadali dôstojnosť a chlieb, ktorý nemali. To je vlastne to, čo primelo ľudí do ulic. A potom ešte tu je ten piatý faktor vlastne toho celého, že čo tieto národy v týchto krajinách zažili. Bolo to tak, že vo všeobecnosti by sa dalo povedať, že takmer všade už jednoducho nevládla žiadna transparentnosť, skôr tu bola korupcia, korupcia tak štátu, ako aj spoločnosti. A volebné možnosti v podstate v politike už neboli o voľbách tých, ktorí by sa skutočne zasadzovali o záujmy ľudí, ale skôr tu išlo o to, že už dopredu sa vedelo, čo bude a bolo to zmanipulované. A preto vlastne pokiaľ ide o všetky hodnoty, tieto jednoducho už ako keby neplatili ani hodnoty právneho štátu. A preto sa dá povedať, že Európania neboli celkom bez viny, pretože oni sa vlastne postavili na stranu tých, ktorí boli doposiaľ pri moci, to znamená až po kým nezačali tieto povstania. A pokiaľ ide o to hodnotenie, že kto je za štát a kto je proti štátu, v Maroku napríklad sa dá povedať, že ten prechod bol mierový. Tento mierový, táto mierová zmena smerom k viac demokracii, k viac stabilite v spoločnosti. A situácia v Maroku má viaceré osobitosti. Napríklad mm, môžeme povedať, že medzi štátmi Severnej Afriky Maroko bola vlastne jediná krajina, ktorá zažila taký mierový prechod. A čo bolo dôležité, bolo to, že doposiaľ Maroko bolo monarchiou, ale nie monarchiou, ktorá by bola, mm, viedla k tomu, že by tu bolo také rozdelenie medzi štátom a obyvateľmi. Bol to politický systém, ktorý vykazoval viaceré osobitosti. Odznelo tu, že monarchia dostala ako keby ústavnú fasetu, fasádu a treba povedať, že táto ústava vlastne existovala už od 60. rokov, to znamená od oslobodenia od kolonializmu. Už vtedy to bolo tak, že monarchia vlastne išla nad rámec všetkých záujmov a zoskupení spoločnosti, tá bola povýšená a zasadzovala sa skôr za reformy. To znamená, aj v tých najhorších situáciách, keď tu boli konflikty, konflikty medzi politickými stranami alebo ľuďmi, obyvateľmi, tak aj tu sa darilo zvládať tieto konflikty a darilo sa tieto nezrovnalosti do istej miery doladiť, a to práve prostredníctvom monarchie. A práve tu bola vtedy tá možnosť zmierenia, zmieru a to umožnilo aj prechod ako taký. A práve tieto osobitosti v našej krajine, v Maroku, umožnili to, že na jednej strane sa nám podarilo ponechať si kontinuitu a sme aj pyšní na túto skutočnosť, pyšní na to, že v rámci tejto kontinuity predsa len tu udial sa tento mierumilovný, mierový prechod. A to znamená, aj v tých najťažších situáciách, v tých 70. rokoch, vlastne tu neboli nejaké absolútne konflikty, nejaké delenia. Takže neboli tu takéto rozdelenia a vždy bolo možné mm, mať riadny politický život v štáte napríklad v tých e, rokoch, ktoré skutočne boli ťažké, tie sa nazývali tzv. olovenými rokmi, aj vtedy to bolo tak, že politický život neustal úplne. A potom ešte jedna vec, ktorá poznačuje Maroko ako také, počas celého toho prechodu od oslobodenia od kolonializmu, tu boli stále reformy. Niekedy to boli rýchlejšie reformy, niekedy pomalšie reformy, ale nikdy tu nenastal nejaký absolútny pad, ako v ostatných susedných krajinách. A jeden z takých dôležitých, eh, jedna z takých dôležitejších charakteristík by mohla byť tá, že v 90. rokoch 1990 sme tu mali koalíciu pod vedením opozičného vodcu, ktorý vlastne v nasledujúcich rokoch bol potom odsudený síce na smrť, ale práve táto, tento flexibilný postoj, pokiaľ ide o zaobchádzanie s, so zmenami a zvratmi v krajinami, umožnili takéto situácie a reagovalo sa vlastne relatívne rýchlo aj na protesty na uliciach. Napríklad ľudia žiadali ľudia na ulici žiadali boj proti korupcii a relatívne rýchlo sa reagovali. 9. marca sme tu mali e, príhovor ma, jeho majestátu a už začiatkom roku 2011 bol vydaný nový dodatok ústave a potom neskôr bola vytvorená aj nová vláda. A to znamená, týmto vlastne sa e, zabezpečila aj prostredníctvom volieb zmena moci. A preto vlastne tento prechod mohol byť vyriešený takýmto mierovým spôsobom. A v protiklade s ostatnými krajinami, v ktorých opoziční politici vlastne sa dostali priamo z väzenia na čelo vlád, tak tu treba povedať, že pre Maroko je typické, že ten islamistický, to islamistické pozadie, islamistické referencie alebo prepojenia nikdy nesúvisili výlučne s opozíciou. Napríklad opozícia mala najprv 9 mandátov, potom 20 mandátov, potom až 24 mandátov v parlamente, teda až do tej situácie, kde v súčasnosti máme 107 miest v parlamente. Takže vidíme, že islamistický život a hnutie a trendy sa nediali mimo politického rámca života. A preto tu vlastne bola do istej miery vždy táto flexibilita, pokiaľ ide o kontakt s stranami islamistického ladenia. Vlastne od samého začiatku tu išlo predovšetkým o politiku, ale napriek tomu sú pred nami ešte veľké výzvy, ale podarilo sa nám už dosiahnuť aj určité výdobytky. Ako jeden z výdobytkov môžeme povedať, že sa nám podarilo mierovým spôsobom ľuďom zabezpečiť to, čo, mu, čo im patrí, teda voličom. Každý pozorovateľ, dokonca aj tí, ktorí to negatívne vnímajú, sú negatívne ladení, musia povedať, že ľudia sa stále viac zaujímajú o politický život. Politický život ako taký je stále živší a rušnejší, za, spa, zakladajú sa politické spolky a budeme mať napríklad tento rok dokonca môžem povedať, že každý rok máme 10 tisíc nových politických zoskupení každý rok. A to je skutočne veľký výdobytok. A potom aj pokiaľ ide o samotnú účasť vo voľbách, celkom jasne všetko poukazuje na to, že účasť na voľbách z roka na rok rastie, od voľb k voľbám rastie a e, to nesprávne zaradenie, tak ako to bolo v ostatných krajinách, že sa tu delilo medzi laickou spoločnosťou a islamistami. U nás sa hovorí, u nás sa delí na tých, ktorí sú za demokraciu a proti demokracii, proti reformám a za reformy. V radoch tých, ktorí sa zasadzujú za reformy, za ľudské práva, za slobodu tlače, tak tam sú aj islamisti, tam sú lavičiari, nacionalisti, a arabskí nacionalisti a tak ďalej. To znamená, vo všetkých týchto zoskupeniach máme tých, ktorí veria v reformy. A na druhej strane takisto máme islamistov, lavičiarov, ktorí sú proti reformám. To znamená, takéto zaraďovanie do skupín dnes u nás vyzerá tak, že tu máme tých, ktorí sú za reformy a tých, ktorí sú proti reformám. To znamená, zaradenie v iných krajinách, kde máme sekularistov a islamistov, to je jednoducho nesprávne delenie alebo také e, zoskupovanie. U nás je to, ako som už povedal, e, takže sú tu ľudia, ktorí sú za reformy a ktorí sú proti reformám. A okrem toho, tu máme ešte určitú, určitý trojuholník, kontinuitu, reforiem, stabilitu a spoločenský mier. To je taký kľúčový trojuholník pre nás. Vláda u nás funguje zhruba rok až 4 mesiace momentálne, to je teda to, čo je pri moci, a dá sa povedať, že štrajky ako také ustúpili. Mali sme viaceré štrajky v oblasti ako vzdelávanie, e, medicínska starostlivosť, komunálna úroveň. To bolo veľa kedy niečo, čo sme mali pravidelne, každý deň, čo vlastne určovalo aj chod spoločnosti ale teraz tu máme znovu o spoločenský mier a zmier a sme pripravení, naši ľudia sú pripravení znovu pracovať a spolupracovať. A, a ja som pochopil to tak, že chcete si vypočuť náš názor dnes a chcel by som iba povedať, že máme menej času k dispozícii ako tým, ktorí um, robili tie úvodné slova. Preto by som ešte úvodom chcel povedať tieto informácie. 11. júla 2011 sme mali možnosť završiť, v, respektíve pokúsiť sa o veľkú reformu, eh, alebo viacerých reforiem, napríklad reforma v oblasti justície. Justícia ako taká prejde veľkou reformou, takisto aj systém zdaňovania, 29. a 30. apríla sa to vlastne u nás celé spustilo v tom zmysle, aby vlastne bola nastolená daňová spravodlivosť, pretože to doteraz bolo veľkým problémom daňová spravodlivosť. A takisto aj ďalšie reformy v tom zmysle, aby občianská spoločnosť bola aktívnejšia a prezentnejšia pri tých reformách. Ja som vlastne teraz ministrom pre občianskú spoločnosť vďaka tej ústavy. Vďaka ústave občianske spoločnosti majú teraz možnosť byť aktívnejšie mm, v oblasti pozorovania, preskúmávania, môžu sa skutočne dostať k informáciám, môžu ich vyhodnocovať, analyzovať a máme aj sociálny dialog, ktorý bol zavedený v roku 2013 sme týmto vlastne začali v tom zmysle, aby občianská spoločnosť bola plnoprávnym partnerom, to znamená na jednej strane máme parlament a vládu, ale na druhej strane máme občianskú spoločnosť, ktorá sa zasadzuje za blahobyt a dobro, ako aj záujmy spoločnosti ako takej. A okrem toho, tu ešte máme aj dedičstvo, to dedičstvo, ktoré sa nám dostalo, zdedili sme ho. Sú tu ťažké spoločenské problémy, ktoré musíme zvládnuť. Chceme samozrejme mať aj opozíciu, aby mm, e, bola naša vláda vyvážená, ale v skutočnosti nemáme v súčasnosti opozíciu takú, ktorá by bola schopná chopiť sa moci, respektíve priniesť zmenu, pretože väčšina ľudí v opozícii boli aj v predchádzajúcom vládnúcom zriadení a majú ťažkosti s týmto prechodom, ktorý momentálne robíme majú problémy s tým, že sú v opozícii, pretože celé roky boli sami pri moci a robili vládnu politiku a to je skutočne ťažké pre nich. Takisto tu máme ešte aj sahelský región a situáciu e, v otázke bezpečnosti v našej krajine a z tohto dôvodu sa obraciame na vás, na poslancov Európskeho parlamentu aby sme vám vysvetlili, že vaša bezpečnosť ako aj naša bezpečnosť sú prepojené a to rozdielovanie e, v Južnom Maroku, ako aj konflikty v sahelskej zóne, to sú všetko problémy, ktoré nás veľmi znepokojujú. Je to niečo, čo našu stabilitu a bezpečnosť ohrozuje. Ohrozuje to bezpečnosť našu aj vašu. A hospodárska situácia hospodárska situácia, by ste pre nás veľmi dôležitý hospodársky partner, to znamená, ak vy budete mať hospodárske ťažkosti, tak to bude mať následky aj pre nás. Ale zaznamenali sme takmer 5-percentný rast hospodársky, sme otvorení pre investície a e, práve v tomto kontexte tento mierový mm, prechod a ďalšie reformy v zmysle väčšej demokracie, to by mal byť nejaký stimul pre vás, aby ste u nás ešte viac investovali. Ďakujem. Ďakujem, pán minister. Myslím, že náš spravodajca zachytil veľmi správne podstatu vášho vystúpenia, teda mierové oživenie. A teraz dostane slovo pán Dardery, jeden z členov parlamentu e, za e, stranu Slobodu a spravodlivosť v Egypte. Let me uh, first Uh, Dovolte mi úvodom sa poďakovať Carnegie Europe and all those who collaborated together to make this uh, meeting successful. Takže ďakujem za pozvanie. Chceli by sme túto celú konferenciu vnímať ako určitý začiatok pre dlhodobé vzťahy, pre Eh, dlhodobý dialog medzi Európskou komunitou, Európskym parlamentom, egyptským, tuniským parlamentom a inými parlamentami v krajinách nášho regiónu, ale predovšetkým o kontakt s našimi občanmi, občanmi a ľuďmi arabského sveta a občanmi Európy. Dovolte mi teda poďakovať sa predrečníkom, pretože som tu počul veľmi pozitívne poznámky v tom zmysle, že tu máme teraz proces zmeny myslenia, e, pokiaľ ide o vzťahy Európy a jej susedov. A predovšetkým tá skutočnosť, že sme e, susedmi, tak to je veľmi dôležité, pretože skutočnosť, že ak je niekto sused, tak sused je susedom aj v časoch problémoch. A táto myšlienka ako taká má veľký význam v našej arabskej kultúre. A preto to hovorím aj na samý úvod môjho vstupu. A vzhľadom na to, že som tu po prvýkrát, a prvýkrát sa vyjadrujem v Európskom parlamente, možno počujete takéto niečo po prvýkrát aj vy. Ak sa pozrieme na dôležitosť susedstva, musíme zobrať do, do úvahy aj históriu, konfrontačnú históriu, ktorú sme tu mali v minulých storočiach. Ale dnes si však musíme skutočne všetci uvedomiť, a že treba povedať celkom jasne a jasné nie tej mentalite, ktorá viedla k križackým výpravám, k inkvizícii, kolonializmu a všetkým formám terorizmu. Vnímajme dnešok ako nový začiatok pre Európanov, pre Arabov a pre moslimov a spoločne sa nám to podarí. A je tu veľká nádej e, v tom zmysle, že začíname niečo nové. Myšľame sa nad novými spôsobmi, ako by sme mohli spoločne sa vydať na spoločnú cestu správnym smerom. Predtým, než sa dostanem ku konkrétnym detailom toho, čo chcem povedať, predsa len by som sa chcel podeliť som ešte o jednu vec. Uh, a na to, aby sme sa mohli, aby sme uro- mohli urobiť ten krok smerom vpred, tak máme tu dva druhy mentalít, ktorých dúfam, že sa budeme môcť zbaviť. Prvá mentalita je vlastne toho, po čím sme my trpeli v rámci arabského sveta a ja to nazývam komplex menej cennosti. A hovorilo sa nám, že, a tak sme boli vzdelávaní, že jednoducho sme menej cenní. A preto milióny ľudí v Egypte, Tunisku a iných arabských krajinách išli do ulic, aby ukončili tento komplex menej cennosti. Vyšli sme do ulic, aby sme povedali nie. My nie sme menej cenní, my sme rovnocenní. Egyptská revolúcia bola o tomto. A to bol veľký príklad takéto v myslení. Nielen pokiaľ ide o mierový prechod, ale aj pokiaľ ide o ciele, pokiaľ ide o dôstojnosť, mier a sociálny, sociálna spravodlivosť pre všetkých. A preto ja dúfam v to, že aj druhá strana sa bude môcť zbaviť tohto komplexu nadradenosti. ak sa zbavíme týchto dvoch problémov, tak budeme môcť hovoriť na rovnakej úrovni o spoločných problémoch. Bude to diskusia o nádeji a bude tu možnosť dospieť k zhode. Ale musíme sa dohodnúť najprv na týchto dvoch kľúčových veciach. Ak prenecháme naše krajiny, našu kultúru eurofóbom a islamofóbom, pretože vlastne problém máme na oboch stranách, nie je to iba na jednej, tak prehráme všetci. Umiernené hlasy arabského sveta a umiernené hlasy Európy môžu do, spoločne dosiahnuť veľa. A teraz ku konkrétnym detailom, pokiaľ ide o vytváranie nových inštitúcií po voľbách. V Egypte voľby ako také nie sú, nie sú určitým bodom v histórii, skôr procesom, v rámci ktorého sa adaptujeme na novú situáciu, že stále tu budeme mať nové voľby. A jeden z dôvodov, prečo ľudia vyšli do ulic v Egypte, bolo to, že tu sa udiali voľby iba pár mesiacov pred revolúciou. Voľby pre egyptianov nie sú koncom, je to skôr prostriedok na to, aby sme dospeli k demokratickej alternatíve, kto, o čo sme vlastne, e, v čo sme dúfali celé roky. Nie je tu žiadny protiklad medzi demokraciou a islámom. Ja som tu dnes práve preto, aby som sa s vami podielil o nový termín, ktorý máme v novom, našom arabskom svete. Sú to moslimskí demokrati. Ja si myslím, že moslimskí demokrati a iní budú schopní spolupracovať, aby vytvorili lepšie nové alternatívy, a to nielen pre egyptianov, arabov, ale aj pre iných. Dovolte mi teda preto, predtým, než sa pustím hovoriť o nových inštitúciách, objasniť skutočnosť, že naša revolúcia ešte neskončila. Ešte stále táto revolúcia prebieha je v procese. Je to revolúcia, ktorá pravdepodobne prinesie ešte viac výsledkov, pozitívnych výsledkov pre ľudí, ktorí túto revolúciu e, umožnili pre svojich občanov a pre zvyšok sveta. Doposiaľ sme mali tri voľby. Prvé voľby boli hneď po revolúcii a výsledok bol parlament, e, dolná komora. Druhé voľby boli zasa pre hornú komoru parlamentu. A tretie voľby boli, ktoré sú považované za tie najdôležitejšie voľby, ktoré sa udiali v histórii Egypta. Preto za ostatných 7000 rokov je to poprvýkrát v Egypte, kde si ľudia mohli zvoliť svojho vlastného prezidenta. To bol jedinečný moment v histórii vývoja egyptskej revolúcie a vlastne momentálne sa pripravujeme na ďalšie parlamentné voľby, ktoré prídu a potom budú zasa miestne voľby a tento cyklus volie bude pokračovať, pretože voľby ako také sú procesom, ktorý môže zbaviť krajinu korupcie. V Egypte sme pripravili a odsúhlasili ústavu, a odsúhlasili 63% ľudí. Iš, ide tu o nové zmeny, ktoré sa zavedli do oblasti, do oblasti ústavných, just, justičných. A to je veľmi dôležité pre celú našu spoločnosť, aby sme celkom jasne rozlišovali medzi týmito jednotlivými uh, reformami a zároveň, aby sme im umožnili do istej miery spolupracovať, aby to celé prinieslo lepšie alternatívy pre egyptianov. A egyptská ústava vlastne prizýva občanskú spoločnosť, aby sa posilnila, pretože bez občanskej spoločnosti nebudeme mať úspešnú demokraciu a egyptiania, ako aj ostatní, sú vlastne e, prizvaní k tomu, aby participovali na vytváraní občianskej spoločnosti v tom smysle, aby sme priniesli občianske alternatívy. A pokiaľ ide o slobodu vyjadrenia sa, zhromažďovania sa či organizovania sa. To sú dôležité druhy slobody, ktoré vlastne my v Egypte poprvýkrát, aspoň v rámci môjho života, poprvýkrát mám pocit, že môžem ísť na stretnutie a potom sa bezpečne vrátiť domov, že môžem ísť na stretnutie, povedať, čo chcem a nikto ma nebude spochybňovať. Čiže na to sme teraz momentálne pyšní v Egypte. Takisto potrebujeme aj silnú opozíciu. Opozíciu, ktorá ktorá bude využívať demokratické kanály, ktoré máme momentálne k dispozícii. Potrebujeme opozíciu, ktorá bude vedieť priniesť nové, nové zmeny. To je skrátka niečo, kde môžeme my v rámci týchto našich nových skúseností byť príspevkom. Potrebujeme to v kontexte národného programu. A chceme v tomto zmysle skutočne slúžiť záujmu e, egyptských obyvateľov. A teraz už sa dostávam k záveru, k tým výzvam, ktorým Egypt v súčasnosti musí čeliť. E, tieto zmeny súvisia s tým, že my sme vlastne zdedili štátnu štruktúru, ktorá bola korup- korupčná vo všetkých aspektoch a vo všetkých sférach. Iba pre vašu informáciu, napríklad rok 2000 bol taký, že Egypt bol vyhlásený za štát, ktorý takmer nefunguje. Takže čo sa snažíme teraz po voľbách dosiahnuť a po týchto demokratických procesoch, Eh, chceme dosiahnuť riešenie vážnych problémov takmer vo všetkých oblastiach spoločnosti. Máme tú úlohu napríklad vojska, armády. Po prvýkrát v novodobej histórii Egyptu je to tak, že vojenská moc je pod kontrolou občanov, a to vďaka egyptskej demokracii. Podarilo sa nám to dosiahnuť mierovým spôsobom, rýchlým spôsobom v porovnaní s ostatnými krajinami v našej našom regióne. Takisto máme problémy aj s reformou policie. Bezpečnosť krajiny je vychádza z toho, že tu bola revolúcia 25. januára a momentálne policia aj odmieta spoluprácu. Nechce E, vykonáva tú dôležitú úlohu, ktorú má vykonávať. Ja si myslím napríklad, e, pomyslím iba na príklad z môjho mesta, odkiaľ pochádzam. Niekto potreboval pomoc policii a policaj po zavolaní povedal, ja teraz mám dovolenku 4 roky. To znamená, e, pokým neskončí prezident svoju funkciu. Takže táto mentalita musí byť zastavená. Takisto máme problém, pokiaľ ide justíciu našej spoločnosti. Nehovorím tu teraz ako člen parlamentu výlučne, ale, alebo ako člen našej politickej strany, ale treba povedať, že bohužiaľ justičný systém časť neho bola spolitizovaná a ako náhle sa justičný systém spolitizuje, takto korup, takto má negatívny vplyv tak na politiku, ako aj na justičný systém. My potrebujeme justíciu takú, ktorá môže zabezpečiť a vyvážiť e, legislatívu a exekutívu. My sme celé roky žili v diktátorskom režime, v tyranii. A vy viete, že e, diktátorský režim hlása práve opak toho, čo je dialog, absolútnu poslušnosť. Ale teraz po revolúcii Egypt potrebuje rozvinúť kultúru dialógu, kde jednotliví hráči budú mať možnosť stretnúť sa, a porozprávať sa, dohodnúť sa, alebo dokonca mať rozličné názory a to, táto kultúra si bude vyžadovať veľa času. Kultúra dialógu a kompromisu je niečo, k čomu ašpirujeme. Potrebujeme takisto kultúru koncenzu. To sú všetko detaily, ktoré sme zvykli v minulosti robiť v menšej miere, ale teraz by sme to chceli robiť na úrovni celoštátnej, aby každá, každý politický hráč mal možnosť vyjadriť sa, aby nakoniec sme všetci našli konsenzus v prospech všetkých občanov Egyptu. Po revolúcii E, mali občania Egypta veľké očakávania a veľa z týchto očakávaní boli, e, súviseli s revolúciou, so zmenou. Ale ten proces, ktorým sa vybral Egypt, nie je už revolučným projektom. A to je vlastne jedinečná charakteristika egyptskej revolúcie, pretože to začala ako revolúcia, potom sme sa rozhodli, že prejdeme k právnemu spôsobu, ako sa vysporiadame s problémami, ktoré máme a vyriešime výzvy, ktorým čelíme. A pokiaľ ide o miesto žien v spoločnosti, aj tu máme problém. Ženy sa v minulosti nepobádali k tomu, aby participovali na zmenách. Bohužiaľ, ženy v minulom režime boli e, považované za určitý predmet spoločnosti, či už v politike alebo india. Preto sa chcem poďakovať skúsenosti, ktorú mali v Tunisku alebo Maroku, pokiaľ ide o túto, o tento problém. Egyptiania sa tu môžu ešte veľa učiť. A záverom by som chcel povedať, že som skutočne optimistický, e, ak sa nám teda podarí zbaviť sa týchto konfrontačných mentalít, o ktorých som hovoril, tak sa nám podarí vytvoriť lepšiu alternatívu pre nás všetkých a apelujem na Európanov, aby nám pomohli vyriešiť naše problémy Naučte nás, ako e, sa zbaviť korupcie v polícii, justícii a politike. Nežiadame charitu, to chcem povedať celkom jasne. My žiadame partnerstvo z vašej strany. Žiadame rovnocenné partnerstvo, aby sme spoločne mohli výjsť smerom vpred. To je naša spoločná voľba. Nie je to arabská voľba alebo európska voľba. Spoločná voľba. Tuto dichotómiu nás proti niekomu inému alebo vás proti niekomu inému. Toho sa musíme zbaviť. Musíme nájsť spoločné riešenia, spoločnú e, spoluprácu a na to, aby sa nám to podarilo, musíme osláviť diverzitu, rozmanitosť, pretože demokracia ako taká konec koncov je vlastne zastupuje rozmanitosť a spoločne sa nám podarí dosiahnuť zlepšenie. Úspech moslimských demokratov a demokracie v Egypte nebude dobrá iba pre egyptianov a pre Arabov, bude to v prospech Európy. Aj Európy, pretože to pomôže Európe. Ak sa nám to podarí spoločne, tak to bude v prospech všetkých nás. Ďakujem veľmi pekne za možnosť vyjadriť sa. <clears throat> Ďakujem veľmi pekne, pán Dardery. A teraz začne diskusia. myšlienky, názory Európskeho parlamentu a teda predstaviteľov Európskeho parlamentu, tak nech sa páči, môžete sa prihlásiť, máte dve minúty rečnícky čas. Potom našim hostom dáme 5 minút e, na to, aby odpovedali a na záver e, pán spravodajca urobí také rezume z tých vystúpení. Poprosím hosti, ktorí e, nie sú z Európskeho parlamentu, tak aby sa pred svojou otázkou predstavili a uviedli. Ako prvý požiadal o slovo kolega Belder, nech sa páči. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, ik ben lid Ďakujem pekne, pán predseda. Som europoslanec za kresťanskú stranu v Holandsku a s veľkým záujmom som si vypočul nášho egyptského hostia z egyptského parlamentu. Hovoril o moslimskej demokracii. Ja ako kresťan som veľmi úzko napojený na kresťanskú menšinu v Egypte a Neuzeit Zeitung, teda tlač, e, informovala, že predstavitelia koptov e, sú jednoducho marginalizovaní, e, sú mimo spoločnosti, mimo hospodárstva a bol vypracovaný akýsi katalóg požiadaviek na nich a oni sú z toho vylúčovaní a varí moslimská demokracia nie je predsa kompatibilná s krajinou, ktorá potláča nejakú menšinu, a to konkrétne kresťanskú. Dochádza čím ďalej, tým viacej deliktov, ktoré sa páchajú na kresťanskej menšine vo vašej krajine. Ďalší bod, antidiskriminácia, to je ďalší veľmi dôležitý bod. Boj proti diskriminácii, áno kresťanská menšina aj v tomto prípade eh, je v nevýhode antisemitizmus a iné prejavy eh, proti menšinám. Akým spôsobom chcete bojovať proti týmto fenoménom? V Európskom parlamente pripisujeme veľký význam stabilite a to znamená, že musíte mať pravidlá a spôsoby, ako e, sa chovať e, v tomto regióne. Ja si myslím, že EÚ pripisuje význam tomu, aby bola, e, bolo mierové spolunažívanie aj s vašim izraelským susedom. Takže otázky demokracie to sú aj otázky dobrých vzťahov so susedmi a s Izraelom. Akým spôsobom E, teda sa správate k iným kultúram, iným civilizáciám, pani Šáke. Thank you, Chairman. I'm... Ďakujem pekne, pán predseda. Som členkou liberálnej politickej skupiny a v tomto parlamente. Pochádzam z Holandska a mám otázku <clears throat> na zastupcu z Egyptu. Bola som tam e, viackrát za posledné roky. Je to vynikajúca krajina, veľmi slúbna s úžasnými ľuďmi Počula som, že ste e, rozprávali o demokracii, no, ako ste o nej rozprávali. Malo by to platiť pre všetkých egyptianov, nielen pre e, moslimov. A súhlasím s vami, že demokracia je viac než len jeden človek e, a jeden hlas. Je dôležité aj cítiť sa bezpečne a slobodne a to je kľúčový proces pre akýkoľvek rozvoj Eh, či už ide o politický, eh, sociálny alebo ekonomický proces. Eh, v mojich rozhovoroch s egyptianmi som sa vypočula obavy. Či už išlo o kopských egyptianov, o ženy egyptianky, alebo ľudí, ktorí nehlasovali za moslimské bratstvo, či už hlasovali pre občianske spoločnosti, o ktorých hovoríte, že súhlasíte, že je dôležitá ich práca alebo čo som diskutovala s médiami. Niekedy povedali, že okrem toho, že sa necítia bezpečne a slobodne, situácia v Egypte môže byť ešte horšia než v e, začiatku Baraka. Preto by som sa vás chcela spýtať, ako to vidíte. My vidíme veľa e, návrhov um, ako e, zákon o mimovládnych organizáciách, to, čo sa deje ohľadom žien a obmedzovania ich slobod, a ich e, napádania. Takže okrem e, politického e, úspechu vaša strana má teraz obrovskú mieru spovednosti. Ako to vnímate? A prečo? Aj keď s nami súhlasíte, že partnerstvo je veľmi dôležité, bolo ťažké vlastne nastoliť spoluprácu a pomoc zo strany EÚ identifikovanie Európanov, vyhnanie určitých európskych organizácií a podobné veci e, veľmi ťažko chápeme, keď e, napríklad e, iní, napríklad tí, ktorí prichádzajú z východu, z Blízkeho východu a snažia sa aj ponúkať financie a rozvoj, tak tých vítate. Tomu nerozumieme, pretože nám ide naozaj o budovanie slobody a bezpečnosti pre veľmi slubnú mladú delegáciu, e, generáciu. Ďakujem. Teraz nasleduje pán Preda. Ďakujem pekne. Som členom politickej strany EPP. Myšlienka zorganizovať túto konferenciu je vynikajúca a gratulujem organizátorom Mám otázku najprv na e- egyptského poslanca. Hovoril o voľbách a predvolebnom procese, ale nepochopil som, že či po všetkých tých mesiacov politického vývoja v Egypte, či existuje nejaká inštitúcia, ktorá už je vytvorená pretože ide o to, aby sa teraz vytvorili nejaké inštitúcie a otázka je, či už je nejaká vybudovaná, či bola vybudovaná nejaká nová inštitúcia, aká, aký je v konečnom dôsledku e, teda e, výsledok tých volebných procesov a demokracie. Možno som nesprávne pochopil, že asociujete kolonializmus a terorizmus je to pravda, alebo či je to v retorike. E, takto som to pochopil a podľa mňa je nepriateľné to akceptovať alebo asociovať tieto dva termíny. Tu by som rád chcel vysvetlenie. A potom mám otázku na maradského ministra. Zaujíma ma veľmi otázka regionalizácie A chcel by som vidieť, či existuje nejaký harmonogram, termíny, a či vidíme teda nejaké možnosti. Ja vieme, že to je teda jedna z etáp toho demokratického procesu. Ďakujem. Teraz pán Robert Atkins. Chairman, thank you very much. Ďakujem pekne, pán predseda. E, som rád, že vás tu všetkých vidím. E, Chcel by som sa vrátiť tomu, čo spomenul pán Preda, k tomuto prepojeniu. Očakávali by ste, že britský konzervatívec sa vyjadrí k britskému impériu svojho času. sa samozrejme to sa zmenila a sloboda názorov národov je veľmi dôležitá. Dva body by som chcel spomenúť. E, poprvé, nie je tomu tak a napríklad včera v Bangladeži sme to videli, že je tu zna- veľká dichotómia v islame, pokiaľ ide o demokraciu. Fundamentalistickí e, islamskí politici neveria v demokraciu, pretože je proti princípom fundamentalistického islamu a nevidím, ako by e, bolo možné prekonať túto dichotómiu. A po druhé, v minimálne britskej tlači sa e, spomínajú správy z Egypta, ktoré hovoria, že tí, ktorí boli na čele e, zmeny režimu e, v Káhire počas arabskej jary hovoria, že treba vrátiť späť e, autokraciu a armádu, pretože aktuálny režim je taký strašný, a horší než Mubaraková vláda, že chcú začať úplne od začiatku. Dobre, ďakujem pekne. Nasleduje pán Sofokleu. Καταρχάς, θα ήθελα να χαιρετήσω. Ďakujem pekne. Rád by som pogratuloval k vystúpeniam našich dvoch kolegov, najprv egyptského kolegu, ktorý veľmi správne vyjadril, že treba odstrániť ten pocit e, alebo e, komplex menej cennosti e, medzi obyvateľstvom s tým úplne súhlasím a potom aj to vyhlásenie marockého kolegu, ktorý hovorí, že reformy v Maroku sa nikdy nesmú zastaviť, že musia neustále pokračovať a je naozaj veľmi dôležité v nich pokračovať, hlavne v tých sociálnych. Mám dve otázky. Prvá, aké konkrétne opatrenia boli prijaté alebo sa príjmú na ochranu e, kresťanov v Egypte. Táto otázka tu už padla, ale ja by som potreboval veľmi presnú odpoveď. A po druhé, a tu adresujem nášmu marockému kolegovi, hovoril o legitímnej monarchii a mnohí z nás si ale myslia, alebo sú veľmi citliví na, rešpekt, na, veľmi citlivý na otázku rešpektovania demokracie a to vyjadrenie alebo ten termín legitímna monarchia, to ako keby trochu, no neviem, tá legitimnosť ja ju tam nikde nevidím. Monarchia, no neviem, podľa mňa je demokracia alebo nie je demokracia. Demokracia to je samozrejme moc ľudu. A ak je to režim, ktorý funguje demokraticky, len ten demokratický režim my podporíme. Ďakujem. Ďalší rečník. Každý, Ďakujem pekne. Pán predseda, hovorí pán Anguriakis, mám dve otázky na marockého, na marockého ministra a jednu na nášho egyptského kolegu. No, tak začnem Marokom. Pán minister e, sa snažil opísať situáciu vo svojej krajine a prezentovať ju tak, ako keby sa tam dokonalo rešpektovali všetky práva ale evokovala, spomenul tiež problémy z minulosti a podľa neho tieto problémy e, sa vyriešili v jeho krajine lepšie ako v ostatných. Podľa jeho názorov, alebo na čom zaklada tento svoj optimizmus a toto svoje presvedčenie, vôbec nehovoril o pôvode problémov. Predpokladám, že ak E, pôvody, ak príčiny alebo korene týchto problémov neodstránime, tak je riziko, že sa zopakujú v budúcnosti. GUE a grecká komunistická strana, teda ľavica, si myslia, že treba e, absolútne obyvateľstvu západnej Sahary dať právo na sebaurčenie. Čo si o tom myslí náš marocký host? A teraz sa obraciam na nášho egyptského kolegu. A ten e, slávny e, pocit menejcenosti, o ktorom, som hovoril, o ktorom ste hovorili a ktorý pripisujete kolonializmu. Ja e, s vami súhlasím, kolonializmus nikdy neprinieslo nič pozitívne, ale to podobné, podobné fenomény vidíme aj v Grécku a aj tam e, obyvateľstvo trpí tým komplexom menej cenosti a musíme ustupovať monopolom a iným veciam preto, aby sme e, sa stali členmi EÚ. Ak sledujeme vývoj revolúcie alebo arabskej jary, tak vieme, že to východisko bolo ten pocit nespravodlivosti. Ale problém ekonomického rozvoja e, stále pretrváva čo budete robiť? Budete čeliť nadnárodným spoločnostiam, aby e, nezneužívali prírodné bohatstva vašej krajiny? Alebo budete opakovať v tých politikách, ktoré boli pôvodom chudoby? Ďakujem vám veľmi pekne za všetky odpovede. Je tu aj pán Vimon, to je generálny tajomník ESVČ a má uznanú autoritu a kompetenciu v otázkach arabskej jary, tak ja si myslím, eh, ja by som z mojej strany chcel využiť jeho prí, prítomnosť tu a položil by som mu niekoľko otázok, pr- predovšetkým v súvislosti so strategickou víziou do budúcich 15 rokov v EÚ. Aké sú prvky tejto vízie? Ako by sme mohli identifikovať tie hlavné problémy, o ktorých sa tu diskutuje? napríklad e, nárast takej moci alebo potencií, ktoré nepodporujú demokratické hodnoty a ako podporovať e, procesy arabskej jary a ako táto bude vplývať na bezpečnosť v regióne a na konflikt na Blízkom východe. Vidíme, ako to vplýva napríklad na Sýriu. Ako by sme mohli vyriešiť rivalitu medzi dvomi modelmi napríklad Egypt a Arabs, e, Saudská Arábia a aká bude regionálna dimenzia šírenie jadrových zbraní, tak všeobecne toto e, boli tie základné problémy. A teraz vyzvem e, našich hostí, aby vystúpili v opačnom poradí, než vystúpili na úvod a na záver e, spravodajca príde z rezume Takže ako prvý teraz pán Darderi, aby odpovedal na mnohé otázky, ktoré mu boli e, adresované. Minútos. 5 minút. Sure, I'll try my best. Ďakujem, vynasnažím sa. Dostal som ale 15 otázok. Vynasnažím sa teda. Aha, počúvam sám seba v angličtine v slúchatkách. Zložím si ich. Skutočnosť, že tieto otázky teraz prichádzajú v takomto formáte, e, nasvedčuje, že potrebujeme ďalší dialog, pretože sú to dôležité otázky a za 4 minúty a 3 sekundy ich nevybavíme. Vyžadovalo by si to naozaj 4 týždne, mesiace, roky, e, kolonializmus, Vyrovnávali sa sme sa s ním dlhé roky. Nemôžeme to vyjadriť v jednom krátkom e, vystúpení. Ale dovolte mi povedať následovné. E, kresťania v Egypte nie sú menšinou. Prosím, nenazývajte ich menšinou. Sú súčasťou egyptskej spoločnosti. Žili sme spolu 14, e, teda 1400 rokov ako bratia a sestry. Mali sme e, spolu dobré chvíle a zlé chvíle, ale keď e, kresťania väčšinou trpeli, tak trpeli e, moslimovia ešte viac. To je skutočnosťou. A chcel by som, aby ste sa na to pozreli komparatívne. Pozrite sa na to, čo sa stalo moslimom v Európe a pozrite sa na koptskú komunitu v Egypte. Až do dneška uvidíte, uvidíte všade staré e, kostoly z preislamskej éry a sú chránené všetkými egyptianmi, nielen kresťanmi. Aj moslimi, moslimovia ich chránia, takže vzťah medzi moslimami a kresťanmi ja e, nazývam naozaj dobrou e, príležitosťou, e, aby e, sa stal naozaj ozdobou sveta. Sme dobrým príkladom E, naozaj pre e, ostatný svet. Robíme to už celé stáročia a keby sa to podarilo e, Európanom z oči voči moslimským menšinám na ich území, bolo by to dobre. Je to naozaj potrebné pre obe strany. Je to výzva pre obe naše strany. No a ten konzervativizmus nie je to logické s tým antisemitizmom a pokiaľ ide o okupáciu Palestíny, to je iný problém, o ktorom môžeme diskutovať v inom formáte. Nestabilita je e, nutnosťou. My pracujeme e, naozaj e, na nastolení stability. Roky sme žili počas diktatúry. Neočakávajte, že sa všetko u nás zmení za 9 mesiacov. Trvá to roky. Pozrite sa na iné krajiny. Pozrite sa na východnú Európu. Trvalo im to 5, 10, 15 rokov, kým sa dopracovali k tomu, čo chceli dosiahnuť. Pokiaľ ide o ženy, musím sa vyjadrať naozaj stručne, ospravedlňujem sa, lebo nemám dosť času. Súhlasím s vami, je tam problém s tým, ako e, sa správa voči žena v Egypte, pretože je to spoločné s viacerými kultúrnymi e, skutočnosťami, ktoré si vyžadujú naozaj veľa osvety. a vzdelávanie, je to obrovská práca, zaujímavé nás e, realizovať ju a pokiaľ ide o občianskú spoločnosť, je tiež veľmi dôležitá pre demokraciu, je nutná zákony e, občianskej spoločnosti, diskutujeme e, o nich e, v parlamente v Egypte a nás by zaujímali vaše názory v tejto súvislosti. Pokiaľ ide o príklad Basam Yusif, bol som v jednom z jeho programov, robil si zo mňa zábavu, ja som to zobral s ľahkosťou. A to je v poriadku, pokiaľ to teda akceptuje normy egyptskej kultúry. Európsku pomoc potrebujeme, pokiaľ ide o e, vyriešenie problémov, ktoré, sme, ktoré vznikli v dôsledku lokálneho kolonializmu. Mali sme dva typy. Zahraničný kolonializmus e, vďaka e, Britom v Egypte a lokálny kolonializmus tých, ktorých Briti a, a, a Američania napriek ich korupcii podporovali. E, týmto naozaj trpíme a tam by sme potrebovali vašu pomoc, aby ste nám pomohli odstrániť tieto problémy. Pokiaľ ide o inštitúcie, vytvoriť inštitúcie pre e, voľby, to ešte nie je e, aktuálne. Potrebujeme pomoc s tým, čo som spomenul doteraz. A pokiaľ ide o opozíciu, my si želáme silnú opozíciu, lebo je nutnosťou v demokracii. A pokiaľ ide o britské skúsenosti, tu môžem toho povedať veľa, ale e, už nemáme čas. My sme naozaj trpili. Briti urobili veľa dobrého, vedíte, ale takisto nezabudnite na revolúciu proti e, zákonu Británie, ktorá povedala, že nemôže viac než 5 ľudí ísť eh, po ulici spolu, pretože môžu presávať nebezpečenstvo. Takže je veľmi veľa vecí, o ktorých by sme tu mohli diskutovať. Eh, eh, volať po návrate armády to nie je demokratické volanie Takže my sa snažíme e, bojovať za demokraciu. Ďakujem, e, skončím teda, lebo už nemám dostatok rečníckého času. Ďakujem, pán Dardery, za, vaš, za vašu odpoveď v adekvátnom čase. Ja viem, že to bolo veľmi ťažké. A teraz poprosím pána ministra, aby odpovedal. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Koľko mám času? 5 minút, dobre. V prvom rade by som rád ocenil, že môžeme mať takúto diskusiu, veľmi sa tomu teším. A mentalita tak na severe alebo ako na juhu sa mení. Ešte prednedávnom prevládali stereotypy, kategorizácie či klasifikácie, ktoré nevždy odpovedali realite, boli falošné či chybné. Vidíme, že dnes sa situácia mení a vy už hovoríte o, o islamistoch, demokratoch, o islamistoch, e, extrémistoch, takže už sú tu väčšie otienky, väčšia diferenciácia. Tá prvá otázka o širokej autonómii Maroka. V našej ústave je zakotvené, že základné reformy napríklad v oblasti spravodlivosti, regionalizácie, e, integrácie berberského jazyka a tak ďalej, to všetko sa bude realizovať a je stanovený 5-ročný e, kalendár alebo harmonogram a my práve spúšťame tento proces, aby sme rozhodli aj o regionalizácii aby sa tie kompetencie mohli presunúť na e, miestne a lokálne orgány. Začíname sa organizovať na teritoriálnej úrovni, rozhodne sa o novej administratívnej delimitácii. Zo so 17 budeme mať 12 regiónov. Je to ústavná reforma, ktorá má stanovený termín, ktorý nesmieme premrhať. Otázka gréckého poslanca o legitimnosti monarchie. No áno, musíme byť odvážni a mm, prijať aj rozdiely. Sme krajina s veľmi e, starou tradíciou, kultúrou a civilizáciou, ktorá sa síce možno nedá porovnať s to vašou, ale to určite e, neznamená alebo nie je prekažkou toho, že by sme mohli byť partneri. Vieme, že grécka demokracia nie je to, čo funguje teraz u nás. Ani sa nedá možno aplikovať v iných krajinách. My máme inú formu, sme parlamentnú monarchiu, máme monarchu, teda kráľa, ktorý je zároveň istým arbitrom, e, predstaviteľom tých e, najstarších a najskúsenejších Takýmto spôsobom je to zadefinované a jeho kompetencie sú zakotvené v ústave. Monarcha, král a monarchia majú 350-ročnú e, tradíciu a práve táto tradícia, táto dlhovekosť mu dáva tú legitímnosť. Má samozrejme kompetencie v oblasti náboženskej, ale on aj sám král bol tým, ktorý bol hybnou silou demokratického eh, procesu. On nás viedol k tomu, aby sme bojovali napríklad proti kolonizácii a tak ďalej. A to všetko eh, dodáva legitimnosť nášmu zvrchovanému vládcovi. Myslím, že eh, grécky poslanec z komunistickej strany, ak sa nemýlim, tak jemu odpovedám nasledovné. Ja môžem jedine skonštatovať, že je veľmi pozitívne, že máme aj predstaviteľov komunistických e, strán, a teda poslancov e, z komunistických strán e, v demokracii. A my dôverujeme našej krajine, máme hlboké presvedčenie a podporujeme našu krajinu bez toho mierového procesu a transformácie my sme my by sme boli veľmi dlho v opozícii a preto táto transformácia je pre nás zdrojom nádeje. Máme ústavný pakt, ktorý reorganizuje e, jednotlivé moci. A tento demokratický proces nebol vnútený z hora na dol, ale naopak je to proces, ktorý sa zrodil v ľude a to je aj záruka jeho úspechu a to nás toľko upokojuje. Ešte donedávna občan eh, bol oddelený od eh, občianského a verejného života. V súčasnosti sa národ tohto života zúčastňuje, má znovu tú úlohu, ktorá mu zodpovedá v spoločnosti. A tá otázka k západnej Sahare, to je taká klasická otázka. Problém západnej Sahary, to je problém národa, ktorý predstavuje asi 35 miliónov, má svoju históriu, svoju civilizáciu, kultúru aj svoju budúcnosť a určitú bezpečnosť a my sa nemôžeme obmedzovať na ideológie studenej vojny. Studená vojna skončila, už je koniec e, západného a východného bloku, Problém západnej Sahary to je problém jedného národa. A marocký národ, náš národ, má legitimnosť a náš národ vždy prišiel s takými návrhmi, ktoré by mali viesť k demokratickému riešeniu. Mali by sme sa odchyliť od separatizmu a aby sme dosiahli eh, autonómnosť Magrebu. Navrhujeme eh, autonómnosť západnej Sahary, ale v rámci integrality nášho územia. A teraz pán Vimon, generálny tajomník SVČ. Ďakujem pekne, pán predseda. Položili ste mi otázku. Budem sa snažiť byť stručný k tej strategickej vízii tomto regióne sveta. Mali by sme pochopiť, a ak dovolíte, vyjadrím to po francúzsky, je jasné, že pre EÚ strategický význam južského, južného partnerstva a susedstva, tak to nemusím strácať veľa času vysvetľovaním. Od počiatkov EÚ sme si uvedomili význam južných susedov a prejavilo sa to rôznymi politikami susedstva, barcelonský proces, Únia pre Stredomorie a tak ďalej a tak ďalej. A ja si myslím, že je to z dôvodov ekonomického, politického záujmu, aby sme prepojili naše spoločnosti aj vzhľadom na kultúrne prepojenia, ktoré existujú medzi nami. A preto e, našim južným susedom pripisujeme taký význam, ale problém, ktorý tu je dnes, a vidíme to aj vzhľadom na vývoj politických udalostí v Tunisku, v Egypte a inde, že toto partnerstvo má od začiatku akési menšie ťažkosti, aby sme mu dali skutočnú víziu a to z veľmi jednoduchého dôvodu. Zatiaľ, čo na východe je nejaká perspektíva alebo možnosť prístupu k EÚ, tak pre našich južných susedov musíme nájsť nejakú inú podstatu, iný cieľ. A my sme sa stále točili okolo tohto probléma, problému a nepodarilo sa nám dať mu tú podstatu, tú odpoveď. A tie veľké otázky, ktoré teraz vyvstávajú a na ktoré južní susedia aj my musíme odpovedať, ale nemáme tú definitívnu odpoveď ešte stále. Otázka imigrácie, obchodné toky, aké by sme mali rozvíjať, pretože máme veľmi často prepojené záujmy, ale niekedy a sú aj protirečivé. A vidíme to aj v iných oblastiach, kde chceme nájsť komplementárnosť v hospodárskej oblasti ale to je vynikajúca živná pôda, na ktorej môžeme stavať v budúcich mesiacoch a rokoch. A máme aj prepojenia v tejto kríze, či už tak, ako to e, v Syrii, alebo mierový proces v strednom, na Strednom východe. To všetko sú oblasti, kde môžeme spolupracovať tieto otázky bohužiaľ sú ešte zložitejšie ako v minulosti. Pozrite sa na mierový proces na Blízkom východe. V súčasnosti nie je len problémom medzi izraelským a palestinským národom, ale je tam aj oveľa ďalších okolností e, susedné krajiny Irán a ďalší. Ďalšie otázky, ktoré začínajú byť čím ďalej tým významnejšie, s partnermi e, v tomto regióne, takže je tam veľmi e, vhodná možnosť na dialog s týmito krajinami a EÚ v čase, keď sa demokracia vyvíja. A teda si myslím, že sú tu možnosti väčšej dohody a väčšej spolupráce, než tomu bolo doteraz. To by asi stačilo. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predseda. A to je záver prvej časti tejto konferencie. Všetkým kolegom, ktorí požiadali o rečnícky čas, tak v nasledujúcom kole som presvedčený, že pán predseda Panceri im umožní tieto otázky položiť. Ja si myslím, že táto diskusia jasne poukázala na to, e, že členovia parlamentu. Nesmieme byť izolovaní v našej slonovinovej veži, ale musíme byť veľmi pozorní na signály, ktoré nám vysiela spoločnosť. A jeden z týchto signálov je napriak, napríklad dialog a to, že by sme mali mať aj určitý etický alebo estetický kompas v tejto situácii a teraz pán spravodajca urobí rezume. Samozrejme, keď egyptský kolega spomínal ten komplex menej cenosti, a tu by som možno jeden e, vtip alebo historku. Profesor Pričard z jednej knihe hovorí, že európsky misionár, ktorý má e, teda misiu v Afrike a jeho matka ho navštívila, ale bohužiaľ zomrela a teraz ju pochoval a dal kyticu na, jeho hrob, na jej hrob. A vedľa neho je tiež Afričan, ktorý pochováva svoju matku, ale miesto kytice dáva na hrob e, tanier s jedlom. A ten Európan hovorí Afričanovi, no ja som už myslel, že si už zabudol na tie tvoje všelijaké e, čary a tak ďalej a Afrika, Afričan mu hovorí veľmi skromne. Moja mama, keď vyjde e, z hrobu, tak sa naje z toho e, jedla a tvoja mama bude mu môcť len voňať kvety. No a tento vtip nám ukazuje, že rôznymi cestami môžeme hľadať rovnaké zmierenie a rovnaké ciele. A teraz poprosím spravodajcu, aby prišiel z rezumé, aby sme mohli skončiť o 10.45. Nech sa páči. Um, of... Mám ťažkú úlohu nechcem byť, eh, nechcem nejako ubližiť niečomu, čo tu doteraz zažnelo a byť trošku eh, príliš selektívny. Začali sme tým, že pán Vimon e, urobil rámec pre dnešnú diskusiu a chcel by som iba pripomenúť niektoré z bodov, ktoré spomenul. Prvým okruhom bolo, že spomenul, že naozaj musíme pochopiť, čo je to proces prechodu a mali by sme e, lepšie pochopiť naše očakávania v tejto súvislosti. Je to dlhý a náročný proces, ktorý všetci zažívame. Druhou dimenziou tohto je, že na strane Európy my by sme mali naozaj chápať našich par- partnerov zo strany politického islamu, čo e, to znamená. A potrebujeme teda konštruktívnu diskusiu, nie diskusiu vychádzajúcu z kritiky druhej strany, ale z chápania a vôle pochopiť druhú stranu. Tak, aby sme naozaj mohli diskutovať o našich obavách. A potom EÚ musí e, sa ďalej e, starať a byť prítomné v arabskom svete. A tí, ktorí povedali, že pre EÚ vždy bolo dôležité e, venovať sa južnej dimenzii svojej zahraničnej politiky, ale teraz za demokratickým prechodom, ktorý sa začal v tomto regióne, je to dvojnásobne dôležité Otvára to naozaj plodný priestor pre kooperáciu na oboch stranách Stredozemného mora. Sú tu stať spoločné e, témy od budúcich obchodných e, vzťahov e, cez mobilitu až po otázky bezpečnosti a neproliferácie. Myslím, že naozaj by sme mali využiť toto keď sme teda za, za, zašli väčšiu demokratizáciu v regióne. Zaznela takisto aj dôležitá otázka pre našu diskusiu, e, otázka kompatibility islamu a demokracie, ku ktorej tiež sa vyjadrili naši rečníci. A keď prejdem teraz k diskusii, ktorú sme viedli s e, jednotlivými rečníkmi, pokiaľ ide o to, čo povedal pán minister Šubany, prvom rade nám popísal e, postup Maroka na svojej ceste k, demokratizácii, k demokratizácii, ale spomenul aj, že veľa z týchto krajín, obzvlášť Maroko, e, že majú svoje osobitné trendy v Maroku. Išlo o to, ako sa krajine podarí dopracovať sa k mierovému prechodu k demokracii. Takisto sa e, spomenula legitimizácia monarchie v tejto súvislosti. A e, to, čo bolo zaujímavé a čo vyvstalo z týchto e, vyjadrení, je, že medzi proreformnými a antireformnými tu vystáva určité napätie nie je tam rozpor medzi ľavicou a pravicou, islamistami a sekularistami, ale v oboch táboroch nájdete eh, takýto rozpor, ktorý eh, tu v budúcnosti mm, bude výzvou na demokratickej ceste eh, týchto spoločností. A rovnako ako ďalší rečník e, zdôraznil aj pán e, Čubany, že je tu potrebná silná opozícia. Je dôležitá pre to, aby sa darilo demokracii. Silná dem- demokracia, e, silná opozícia je veľmi dôležitá. A teraz prejdeme k Egyptu, po tom, čo sme si vypočuli člena parlamentu pána Darderiho. Ten sa vyjadril k niektorým historickým faktom, ako že sme e, ovplyvnení dlhými desaťročiami e, konfrontácií medzi arabským svetom a západom, avšak tiež povedal, že by sme mali e, prekročiť tieto konfrontácie a dnešok by mohol byť naozaj dňom, kedy sa budeme snažiť e, prejsť k takejto konštruktívnejšej budúcnosti a povedal, že by sme sa mali vzdať dvoch e, typov mentalít e, komplexom necennosti. Ten sa týka arabského sveta a to je oblasť, kde sme videli postup. Tam ide naozaj o skutočne reformy, um, sociálnu rovnoprávnosť a um, rešpekt dôstojnosti a na strane Európy sa treba zbaviť uh, komplexu uh, um, pocitu uh, veľkosti, <clears throat> ktorý bráni ďalšiemu postupu. A na otázku pána predsedu, či islám a demokracia sú kompatibilné, Vyjadril sa k západným demokratom. A povedal aj, že revolúcia ešte stále prebieha, že bez pochyby je ešte stále veľa oblastí, ktorým sa treba venovať. A tiež zdôraznil, ako predchádzajúci rečník, že je tu potrebná silná opozícia, ktorá sa nebude týkať iba pouličnej politiky. Napokon spomenul, že Egypt ako mnoho iných arabských krajín potrebuje si vyvinúť novú kultúru kooperácie, budovania konsenzu a zdôraznil aj potrebu, aby v tomto zohrávala úlohu Európa a napomohla reformnému procesu, aby sa bojovalo proti korupcii v polícii, proti byrokracii, ktorá do určitej miery je e, dedičstvom kolonializmu. Pán predseda. Ďakujem pekne nášmu spravodajcovi Ilgenovi, ďakujem všetkým hosťom, pánovi ministrovi Šubanimu, pánovi Darderimu aj pánovi Vimontovi. Urobíme si pauzu, ale sekretariat mi povedal, že kávu ste už mali. Takže prestávka bude len do 11. a o 11. budeme pokračovať s tým, že bude predsedať pán predseda pancery. Non ho capito. Così. Ah, sì, sì. Grazie. Poss- Ďakujem. Môžeme začať túto druhú časť tému, ktorou sa budeme zaoberať, e, tu predstavuje e, prechod e, štátov od demokracie, od dik- dik- dik- diktátorstva po demokraciu, polarizácia, vyváženie moci, občianstvo. Veľmi aktuálna téma. Dnes budeme mať pri nás pána Feržaniho z Tuniska, pána El Kalfiho z Maroka a vítam aj pána El Ahadada z Egyptu. Ďakujem im za to, že sa zúčastňujú tejto konferencie. Ehm, v prvej časti sme videli, že e, sa diskutovalo o zásadne dôležitej téme konštrukcie demokratického štátu, o právnom štáte a jeho budovaní. E, je to veľmi dôležité, ale je tu aj ďalší prvok, ktorý musíme zohľadniť. E, ide o vyváženosť moci legislatívnej, exekutívnej a súdnictva. Toto musí byť vždy, e, e, vždy to musí byť nenazreteli. Nezávislosť jednotlivých mocí je pritom veľmi dôležitá, obzvlášť pokiaľ ide o súdnictvo, Nezávislosť súdnictva je e, nutným predpokladom konštrukcie demokratického štátu. Európska únia podporuje viaceré krajiny e, Severnej Afriky a ich reformu súdnictva v období eh, diktatúry eh, súdnictvo nebolo eh, objektívne a nezávislé. Teraz sa treba pýtať, ako dosiahnuť túto nezávislosť. Je to veľmi dôležitá otázka. Pokiaľ ide o politický prechod, aby som uviedol len pár príkladov v Tunisku sa pracuje na e, veľkej reforme súdnictva. Provizorný orgán pre nezávislosť súdnictva vypracoval e, príslušný návrh. Sudcovia ho však veľmi kritizovali, pretože tam vraj nie je dobre e, vystihnuté vyváženie medzi jednotlivými mocami v štáte Ehm, takisto aj v Egypte eh, sa pracuje na reforme súdnictva zo strany teda moslimského bratstva, ktoré vyhralo voľby. Musím povedať, že vyváženosť eh, moci by sa mala týkať eh, nielen súdnictva, ale napríklad aj médií v Tunisku Ehm, bola po revolúcii hneď e, ošetrená nezávislosť e, tlače, prijeli sa príslušné e, zákony, ktoré sa majú ehm, realizovať aj v praxi. Vypracovali sa tiež odporúčania Rady pre ľudské práva OSN. Samozrejme dúfam, že pán minister Kalfin nám bude môcť poskytnúť bližšie Ehm, podrobnosti k tomuto, ako to vyzerá v Maroku a takisto aj v Egypte sa e, mnoho toho zhoršilo v tejto e, oblasti. Je viac rozsudných procesov, ktoré bežia proti žurnalistom, procesov týkajúcich sa blasfémie, takže neušetruje nová egyptská ústava um, tak dobre um, slobodu vyjadrovania sa, slobodu názorov a nechráni um, novinárov pred um, teda uväznením za ich názory. V týchto krajinách dochádza k spoločenským zmenám spojeným s e, očakávaniami. Veľa toho nebolo vypočutého E, e, tieto krajiny sa musia zaoberať aj e, mierou a negramotnosti, sociálnej nerovnováhy. Tu by sme sa mali snažiť tiež hľadať odpovede, aké mm, opatrenia príjmu strany, ktoré dnes sú pri moci v týchto krajinách, aby sa situácia zmenila. Pokiaľ ide o voľby, Videli sme to aj v prvej časti konferencii. Zvyšuje sa tu potreba presnejšie definovať politický islám. Viem, že na túto tému sa otvorila diskusia. Aj teda medzi islamistami je tu otázka e, odmietania demokracie. Ide o to, aby sa e, teda mnohí e, islamisti hovoria, že je možné iba e, teda plne uplatňovať e, islám e, v štáte. Nemalo by sa však postupovať dogmaticky, ale vychádzať z etických noriem. Otázka práv by tu mala mať naozaj dôležitú pozíciu. Hýbeme sa k systému, ktorý, systému vlády, ktorý vychádza z náboženstva v týchto krajinách a z európskeho eh, pohľadu toto môže ohroziť eh, ľudské slobody. A teda je možné v oblasti eh, politického islamu hovoriť o občianstve čo je možné v eh, politickom systéme, ktorý eh, riadia islamské politické eh, strany. Môže systém vychádzajúci z náboženstva zabezpečiť slobodu pre všetkých obyvateľov? Je veľa otázok, ktoré vyvstávajú v tejto súvislosti. A bolo by dobré, aby sme si vyriešili tieto otázky, alebo snažili sa ich vyriešiť v nasledujúcej diskusii medzi nami. Ja Ďakujem aj um, teda um, na novinárovi uh, Rímovi Maktabimu, ktorý je medzi nami a je teraz spravodajcom uh, tejto druhej časti našej uh, konferencie. A teraz už by som odovzdal slovo pánovi ministrovi El Kalkemu. Ďakujem. Mohli... Let me first of all Thank you for this invitation. Ďakujem pekne, ďakujem za pozvanie prísť k vám a vyjadriť sa k tomu, čo sa deje v arabskom svete a obzvlášť teda v Maroku. Arab Spring. Morocco has decided to choose what we call the third path. Takže je tu predovšetkým o tú tretiu cestu. Cestu medzi systémami vlády a revolúciou. Takže potrebujeme tú tretiu cestu, aby sme urobili patričné reformy, aby sme si ponechali aj stabilitu a nezbavili sa stability. A tri roky po spustení takéhoto prístupu si myslím, že sa nám podarilo dosiahnuť vytvorenie jedinečného modelu v našom regióne, potom čo sme spravili potrebné reformy a zároveň ponechali si stabilitu krajiny a sme zároveň aj aktérom, ktorý konsoliduje stabilitu v celom regióne. Takže na severe Mali, v saharskej oblasti, aj v saharskej oblasti sú problémy a ten náš model slúži na riešenie aj týchto problémov. Takže čo sú tie hlavné prvky takéhoto prístupu? Aké sú dopady, tak ako to povedal aj pán predseda tohto dnešného stretnutia, ide tu o reformu tlač, médií, decentralizácia, justičná média, justičná reforma, ako aj dodržiavanie ľudských práv. Áno, treba povedať, že my sme do istej miery úspešní, pokiaľ ide o vytváranie takéhoto prístupu k riešeniu. A nepodarilo sa nám zatiaľ získať riešenie pre všetko. To práve nie. Naopak, my sme, nachádzame sa v procese, pretože demokracia ako taká je proces. Pokiaľ ide o preskúmovanie analýzu demokratizácie, tak v rámci takéto preskúmávania sa kontrolujú také veci ako vytváranie nových inštitú- inštitúcií, to, aby sme mali novú kultúru, šírili novú kultúru a voľby, ktoré by, z ktorých by vyvstali noví vodcovia. Takže v tomto kontexte máme tieto štyri komponenty politických zmien nová kultúra, nové inštitúcie, nová politika a nové vodcovstvo. Avšak čo sa deje v Maroku, je to, že sa momentálne nachádzame v tom prebiehajúcom procese šírenia demokratickej kultúry, vytvárania nových demokratických inštitúcií, rozvíjania demokratických politík a umožnenie demokratických volieb, z ktorých vyvstanú tí noví e, vodcovia. Čo sa teda udialo za ostatné roky v týchto štyroch oblastiach, tomu sa teraz vyjadrím, pokiaľ ide o sloboda médií, reforma, reforma v justícii, reforma ľudských práv a decentralizácia. Toto nám všetko umožňuje dáva nám to argumenty v prospech toho, že tento prístup by mohol byť úspechom a môže byť odpovedou na problémy, ktoré máme, aby sme našli kritické vyváženie medzi stabilitou a reformou. Dovolte mi teda začať otázkou ľudských práv. Máme určité skúsenosti za ostatných 10 rokov jeho majestát král spustil proces, v rámci ktorého bola vytvorená komisia, kde máme, ktorá rieši 22 tisíc prípadov minimálne, kde došlo k porušeniu ľudských práv a vyčlenili sme viac než 220 miliónov dolárov v zmysle rekompenzácie individuálnych prípadov. Ale najdôležitejší prvok v tomto procese zmiere e, v prípade ľud- porušovania ľudských práv je to, že máme veľa odporúčaní, že sme zobrali do úvahy tieto odporúčania pri navrhovaní novej ústavy, ako sa teda toto udialo minulý jún, júl v roku 2011, takže pred dvomi rokmi. Tie prvé prvky tejto ústavy, ktoré pomohli pri vytváraní novej kultúry v otázke ľudských práv, tam napríklad môžeme uvieť nasledovné. Môžeme preskúmať otázku, ktorá súvisí s kriminalizáciou mučenia, genocídy, vojnových zločinov. Máme minimálne 21 článkov a kapitolu v novej ústave, ktoré sú venované otázke základných ľudských práv. Nová ústava, to je vlastne to, čo zaručuje zlepšenie situácie v oblasti ľudských práv. A nie je to iba v oblasti ľudských práv, kde sme prijali hlavné medzinárodné dohody týkajúce sa ľudských práv. Máme napríklad aj občný protokol proti mučeniu. A my sme pripravení e, nechať preskúmať tento proces zo Ženevy a participovať na periodických vyhodnoteniach nášho postupu, pokiaľ ide o naše vysporadovanie sa s otázkami ľudských práv. A v neposlednom rade my sme otvorení Máme otvorené dvere z oči v oči e, špecifickým spravodajcom z OSN, ktorí preskúmávajú situáciu v našej krajine. Napríklad naj, tá posledná návšteva v septembri sme tu mali spravodajcu z OSN, ktorý skúma situáciu ohľadne mučenia. A ak si prezriete jeho správu, tak uvidíte, že my ako krajina príjme na vedomie, že máme určité problémy, ale zároveň vysielame signál do sveta, že sme ochotní tieto problémy riešiť. A to je veľmi dôležité. My neignorujeme to, čo sa deje u nás. A ak aj sú nejaké problémy, máme odvahu vysporiadať sa s nimi medzi 2000, myslím, rokom 2011 až 2012 až 14 tisíc demonstrácií, ktoré sa udiali v Maroku. Boli mierové a iba v 1% sa musela zasiahnuť, musela zasiahnuť policia. Takto to vlastne zdokumentoval zdokumentovala aj komisia o sen zo Ženevy. Takže my, ak sú prípady porušenia ľudských práv, snažíme sa ich riešiť. Druhý, o, druhá otázka sa týka reformy tlače médií. Minulý rok počas diskusie s Radou pre ľudské práva takmer 10 rokov sa spýtali alebo žiadali eh, Maroko, aby urobili v tejto, sme urobili v tejto oblasti nejaké zmeny. A my sme minulý júl sa rozhodli, že my budeme dekriminalizovať túto otázku, ten zákon, ktorý sme tu mali. Tri mesiace na to sme predložili návrh zákona do komisie, ktorá preskúmala tieto návrhy a v apríli komisia predložila odporúčania a Verejne sme sa zaviazali k tomu, že chceme úspešne završiť návrh nového zákona o tlači, ktorý zoberie do úvahy medzinárodné záväzky, to znamená dekriminalizovať e, tento trestný zákon v otázke e, tlačia médií. Tento nový zákon by mal umožniť profesionálom, editorom, žurnalistom, aby bez nejakého zásahu zo strany exekutívnej moci, respektíve z organizácií, e, ktoré to v minulosti ovplyvňovali, si mohli vytvoriť svoju vlastnú organizáciu a zvoliť si do nej predstaviteľov, ktorí budú reprezentovať médiá a tlač v našej krajine. A zároveň v tomto novom zákone po prvýkrát máme ustanovenia týkajúce sa prístupu k informáciám. Je to po prvýkrát. Nová ústava hovorí, že by sme mali mať zákon, aby sme napravili túto situáciu, aby tu bolo ukotvené právo prístupu k informáciám, pretože demokracia nemôže fungovať bez slobodnej tlače. A Minulý rok, paralelne k našej práci, e, pokiaľ ide o reformu, sme radikálne reformovali tento zákon o tlači. Žiadny novinár nebol odtedy zadržaný do väzenia. Žiadny, žiadna webová stránka nebola zablokovaná a žiadna národná, žiadny národný denník tlač nebola zastavená a zároveň sme otvorili dialog s profesionálmi, ktorý nám umožnia začať nový proces reforiem. Áno, sú tu problémy, ktoré súvisia s ochranou novinárov. Hm. Máme tu novinárov bez hraníc. Minulý december uviedli, že my nie sme súčasťou tých krajín, kde sa mučia novinári, unášajú novinári. Ale my si uvedomujeme, že predsa len musíme urobiť niečo, aby sme chránili žurnalistov, novinárov, pretože e, v posledných rokoch sme zaznamenali určitý pokles, pokiaľ ide o nejaké prípady, ktoré sa udiali počas demonstrácií. A vytvorili sme mechanizmus medzi ministrom spravodlivosti a komunikácií, ako aj ministerstvom vnútra, aby sa preskúmali a dohliadali tie prípady, ktoré mm, sa týkajú nejakého násilia proti novinárom. A to je naša agenda reforiem. Teda nie len miestne organizácie ľudských práv, ktoré sa na nás obracajú. Napríklad minulý piatok sme e, v Maroku organizovali spolupráci s UNESCO, organizáciou konferenciu, na ktorej sa zúčastnilo 5 tlačových organizácií a takmer 80 umelcov z celého sveta sa zúčastnilo na tomto festivale, ktorý sme zorganizovali. A my sme sa rozhodli, že chceme mať možnosť, aby sme boli transparentní, pokiaľ ide o uznanie tých problémov, ktoré máme, aby sme sa s týmito problémami, ktorým čelíme, dokázali vysporiadať. Aj v marockej Sahare, na juhu Maroka teda, máme problémy, ktoré riešime. Napríklad minulý rok takmer 22 zahraničných delegácií navštívili túto oblasť a minulý týždeň a dokonca aj dnes máme žurnalistov z Spojeného kráľovstva, Spojených štátov, Kanady, navštívujú e, priamo tento terén. A to je v súľade s našou politikou otvorených dverí a myslíme si, že pri vysporadovaní sa s týmito problémami sa nám podarí nájsť úspešné riešenie. A na záver otázka reformy justície a konfliktu, ktorý máme v saharskej oblasti. Pokiaľ ide o justíciu, tam sme začali národný dialog o téme nezávislého, efektívneho, transparentného justičného systému. A minulý mesiac komisia a začala pracovať a vytvorila, snad pracuje na novom organickom zákone, ktorý by zohľadnil tieto tri princípy. A zároveň, pokiaľ ide o decentralizáciu, my zastávame názor, potom, čo OSN organizovala aktivity. E, podarilo sa nám predložiť plán autonómnosti a prebieha tu teraz dialog ohľadne tejto otázky a v rámci kola otázok budem, vedieť, schopný, budem schopný reagovať na vaše otázky. Ďakujem. Grazie. Ora diamo... Ďakujem pekne. 10 minúti. Ďakujem a teraz dáme slovo pánovi Feržanimu, nech sa páči, z Tuniska. Ďakujem veľmi pekne. Chcem sa poďakovať za to, že ste ma pozvali, za to, že ste umožnili všetkým tým, ktorých sa tieto otázky týkajú, takýto dialog, že tu je možnosť diskutovať na úrovni Európskeho parlamentu. Ten prechod od diktátorstva k demokratickému štátu, si myslím, že v tomto kontexte máme problém s diktátorským režimom práve preto, že momentálne aj v minulosti máme dialektický máme tu dialektiku, ktorá je ukotvená v priamo v štruktúrach diktátorských režimov a ktorá sa týka aj rodiacich demokracií, hovorím teraz o Tunisku. Táto dialektika niekedy súvisí s tým, že tu sú určité tendencie uprednostniť jeden alebo druhý tábor, ale predsa len je to proces, ktorý neustále prebieha a zároveň tie formálne moci zvykli podporovať predchádzajúce diktátorské režimy a ich ambície znovu sa vynoriť v pozmenených formách alebo podobách po reformách. Pokiaľ ide o moderné demokracie s výnimkou Švajčiarska, Škandinávie, USA. Treba povedať, že v súčasnom období máme podporu takmer každého členského štátu Európskej únie, ktorí sú ochotní podporiť naše procesy demokratizácie a za to sme im vďační. Nemáme problém s univerzálnosťou slobody médií, univerzálnym občianstvom a národnosťou, pretože my nemáme novú paradigmu, ktorá by bola odlišná od tej vašej, ale musí to byť prispôsobené našemu, našim hodnotám a princípom a v tomto kontexte napríklad pozrieme sa na Francúzsko, kde majú režim laického štátu a to je napríklad odlišné od systému, ktorý uplatňuje Veľká Británia. Takže aj my máme určité osobitosti, ktoré sa odlišujú od vašich systémov, ale predsa len ideme tou istou cestou a máme tú istú politickú paradigmu. Demokracia môže viesť k udržateľnej stabilite, hoci to môže trvať dlhšie, zatiaľ čo diktátorský režim môže priniesť rýchlu stabilitu, ale táto je falošnej povahy. A my si myslíme a veríme aj vášmu úsudku, že tento, toto prechodné obdobie celého procesu, v ktorom sa nachádzame, si vyžaduje určitý čas, ale aj určitú dávku trpezlivosti. Keď hovoríme, a týmto sa dostávam už tej hlavnej, hlavným problémom, o ktorým som mal pôvodne hovoriť, ide tu o otázku občianstva. A tie novozvolené vlády, hoci aj ja napríklad som proti tej konotácii islamistov, pretože isl- ten termín islamista súvisí častokrát s konotáciami ako je terorizmus a iné, ktoré sú negatívnej povahy. Zatiaľ čo v rámci našich krajín islamista je niekto, kto je síce trochu nábožensky ladený, a nakoľko to hlavné náboženstvo je islám, tak to súvisí práve s týmto náboženstvom. Je to relatívne jednoduché, ale zároveň je to komplexné z pohľadu iných krajín, ak to na to napríklad pozerajú krajiny ako Európa. Aby som bol rád, ak by z Európy bola jedna jediná krajina. Avšak ten koncept občianstva a národnosti je niečo, kde sa tá naša definícia nelíši od vašej a nechceme diskriminovať žiadneho z našich občanov, kto, odkoľ, od odkiaľkoľvek už teda prichádzajú. Napríklad máme v našej spoločnosti Židov, nemáme e, moslimských občanov a židovských občanov, máme iba občanov podľa definície. Teda nikto by nemal byť predmetom diskriminácie kvôli tomu, že dotyčná osoba je kresťan, žid alebo moslim. To znamená, my sme proti utláčaniu v tejto otázke a celková, celkové vnímanie, ktoré je univerzálne a nové, a je tomu vždy v tých nových demokraciách, odhľadnúť od vierovýznania konkrétneho občana, je treba povedať, že každý má právo na slobodné vyjadrenie sa, avšak politický systém hodnot vychádza z princípu demokracie hoci táto demokracia má určité univerzálne princípy, ktoré sú rovnaké vo viacerých krajinách. Sú tu určité princípy, ktoré treba zobrať do úvahy. Hodnotové systémy väčšiny, je viery, takisto hodnotové systémy existujúcich menšín v krajinách, či už teda ide o židov, kresťanov alebo pravičiarov, lavičiarov alebo čokoľvek iné. Treba, reš- treba nastoliť rešpektovanie vzájomné a vytvorenie stability. Musíme zabezpečiť, aby bezpečnosť a aby bezpečnosť bola chránená a bola zabezpečená každému a bolo to niečo, čo bude samozrejme v každej krajine, teda aj v našej Sloboda tlače je univerzálna, ale verejnosť musí byť chránená a nemôže to byť nejaká skupina, ktorá by mala nejaký nedotknutelný štatút. Nedotknutelný štatút spomínam, pretože v rámci tohto prechodu, eh, ktorý máme, tu máme viacero skupín, ktoré chcú byť tie, ktoré chcú dostať ten štatút, aby ich nikto nemohol stíhať nakoľko nemáme fungujúci systém médií, tak máme určité problémy v oblasti médií, nielen pokiaľ ide o slobodu, teda nie pokiaľ ide o slobodu, ale pokiaľ ide o e, to, že sa tu vydierajú ľudia e, zo strany sféry biznisu iba kvôli otázke financovania. Takže my potrebujeme systém, ktorý by fungoval rovnako ako v Británii. To je ťažké napríklad takže sú tu niektoré problematické situácie a potrebujeme mať fungujúci systém médií. A teda približujeme sa tomuto cieľu. A to isté platí aj pre súdnu moc. Samozrejme, my nespochybňujeme jeho nezávislosť, ale spochybňujeme samozrejme skorumpovanosť niektorých sudcov a snažíme sa zabrániť tomu, aby e, e, sa nekladli prekážky napríklad v podnikateľskom prostredí a podobne. Ako náhle budú k dispozícii všetky oblasti politiky a budú fungovať, tak bude fungovať aj súdnictvo, pretože to súdnictvo, ktoré sme zdedili, hlavne v niektorých oblastiach, je naozaj veľmi problematické. A preto je aj ťažké kontrolovať aktivity tohto súdnictva problémom nie je nezávislosť e, súdneho systému, to je vlastne základný kamen demokracie, však to vieme. Teda toto nie je ten problém. Problém je, že sme žiadali od sudcov, aby vytvorili vyrovnanejší systém, aby sa aj občania cítili e, bránení, e, alebo teda, že sú e, majú určité záruky aj v prípade, že by ich napríklad obžaloval nejaký sudca, ale súčasný systém to neumožňuje a malo by to byť lepšie zadefinované. Potrebujeme teda väčšiu rovnováhu e, aj v rámci teda tej nezávislosti súdnej moci. To v každom prípade chceme a musíme dosiahnuť. Rovnováhu moci medzi štátom a občanom aj to musíme vyriešiť, pretože ľud je eh, teda tým zdrojom eh, legitimnosti moci a musí sa legitimne eh, zvoliť. Ale čo, je tu určitá špecifika u muslimských krajín. Moslim nechce, aby niekto nejakým spôsobom opovrhovala alebo obmedzoval či uražal jeho vieru a to nezávisle e, od toho, kto by bol autorom takejto urážky. Jednoducho očakávajú maximálny rešpekt a teda musíme dosiahnuť tento maximálny vzájomný rešpekt, aby sme dosiahli tú udržateľnú stabilitu v demokratickom rámci. No a nezávislosť tej právnej moci v demokratických štátoch, ktoré sa postupne rozvíjajú, musíme zabrániť samozrejme e, excesom v konaní sudcov. E, nejde tu len o, teda, o tú nezávislosť súdnej moci, ktorá je tým základným kameňom, ale jednoducho túto súdnu moc treba dobre, dobre štrukturovať Podarilo sa nám odstrániť istých e, skorumpovaných sudcov a teda je možné systém opraviť. Ale navyše je dôležité, aby celý súdny systém fungoval ako celok dobre. Mnohí sudcovia, ktorí majú viacej skúseností v Tunisku, chcú tento systém zmeniť, aby bol švajčarský systém, aby nefungoval ten systém eh, prvého stupňa vyšetrovacích súdcov. A to by posilnilo tú väčšiu nezávislosť. Pokiaľ ide o mladých, eh, problém mládeže je naozaj veľmi eh, dôležitý a citlivý. a môžeme ho v dynamike demokratického e, vývoja vyriešiť. Mládež rovnako ako ženy, ako akákoľvek menšina alebo skupina, ktorí sa cítia nejakým spôsobom ohrozovaní alebo vymedzení či marginalizovaní, ktorí nevytvárajú ten zakladajúci systém, tak ten systém by mal umožniť, aby mohla aby bola možná korekcia znútra. Ten samotný systém to musí umožňovať a musí umožňovať e, realizáciu zmien, ktoré sú potrebné. Ak tam sú nejaké problémy. Pokiaľ ide o laicizmus a pluralitu, v týchto novovznikajúcich demokraciách existuje určitý problém. E, existuje tam množstvo skupín, ktoré v minulosti e, boli potláčané, skupiny, či už politického, etnického, či iného charakteru a a tieto, tieto skupiny e, sú toho názoru, že e, nová demokracia im umožňuje nové možnosti a chcú oni vytvoriť nový budúci demokratický systém a ústavu. Áno, však to je v poriadku. Je to legálne. to, čo dosiahnu, samozrejme bude závisieť od e, eventuálneho konsenzu v tomto prechode k demokracii. A tak, ako bude tento prechod fungovať, e, tak to bude kľúčové. Konsenzus samozrejme bude kľúčový. Nesmieme zabúdať samozrejme aj na výsledok volieb. Výsledky volieb sú samozrejme rozhodujúce, niektorí ich chcú nechať bokom, ale to nemôžeme akceptovať. A ani tí, ktorí sú teraz pri moci a ktorí predstavujú väčšinu, tak nesmú zabúdať aj na tých ostatných, aj na opozíciu, nesmú zabúdať na diverzitu názorov. Túto rovnováhu musíme dosiahnuť a to, čo e, sa teraz deje v Tunisku, ja si myslím, že je nasmerované správne. Samozrejme, že úloha, je to ťažká. Takéto prechodné obdobie bolo vždy ťažkým obdobím. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz má slovo pán El Hadad na 10 minút, nech sa páči. Um, by Ďakujem. Chcel by som začať tým, že e, poďakujem všetkým organizáciám a inštitúciám, ktoré spolupracovali na príprave tohto podujatia a osobitne ďakujem e, za to, že ste nás pozvali. Mňa osobne, e, aby som zastupoval moslimské bratstvo, to je poprvýkrát, čo som bol e, pozvaný. Trvalo vám tri roky, kým ste nás pozvali. Napriek tomu, že ste pozvali mnohých zástupcov politických strán z Egypta, ale som rád, že k tomu došlo a že sa to bude diať častejšie, pretože takýto typ priamého dialogu je presne to, čo potrebujeme, tak aby sme eh, si prehlbili naše poznanie toho, čo sa deje eh, v Egypte. Bolo mi poradené, aby som bol veľmi úprimný, tak ako zvyčajne som, takže prosím, eh, dovolte mi tento luxus. Jedno posolstvo, s ktorým som chcel začať, je, že my ako moslimské bratstvo sme trpeli posledných 50-60 rokov e, kampaňou demonizácie znútra našej krajiny zväčša a e, so silnou podporou medzinárodného spoločenstva a medzinárodných médií. A teraz nadišla nová éra, ako už zaznelo v predchádzajúcej časti. A my túto éru vítame a toto pódium pochopenia a dialógu, ktorom by malo dôjsť, aby sme pochopili rozhody, roz, rozdiely medzi nami a vytvorili dialog alebo platformu dialogu, počas ktorej sa budeme môcť navzájom približiť. Mám odlišný úvod Musím sa odporuť ospravedlniť, že som ho zmenil na základe toho, čo zaznelo v predchádzajúcej časti. Pevne verím, že prvým krokom v riešení problému je všimnúť si, že tu nejaký existuje. A keď som si vypočul, kto položil otázky a úroveň, na ktorej prišli, mi hovoria, že je tu obrovský problém pochádzame e, naozaj e, z úplne odlišných e, pozícií a dovolte mi teda, aby som to spomenul v prvých týždňoch po revolúcii. Ja začneme mesiacom márec. Zač, za, začali sme príjmať delegácie z členských štátov a EÚ samotnej. Bola tam jedna pozitívna indikácia. Prichádzali s prázdnym, nepopísaným papierom, so žiadnymi E, e, plnými e, nápadmi. A to bolo naozaj veľmi vítané, pretože v Egypte toho už bolo veľmi veľa. Ale po dvoch rokoch sa to zmenilo. takmer o 180 stupňov. A ja si myslím, že je za tým veľký význam. Aspoň toto je naše hodnotenie situácie. A je to preto, že tu vládne naozaj e, e, dezinformovanosť. Povedal by som, že to, čo väčšinu západných diplomatov zjednotuje je, že tie e, návštevy, ktoré prichádzajú do Egyptu, neviem, či 100% nich alebo 90 pri, um, sa konfrontuje s tým, že informácie, ktoré mali, boli absolútne nesprávne. Je to takto jednoduché. Toto by vám nepomohlo ako úradníkom, ako diplomatom, ako zástupcom vášho ľudu, aby ste e, mohli príjmať e, dobré e, rozhodnutia a vytvárať si dobré názory o vašich južných susedov. Takže prosím, zmente spôsob, ako sa informujete. Začnem jednoduchým príkladom, ale uvediem viacero, keď otvoríme jednotlivé témy a otázky. Jednoduchým príklad spomenul pán eh, predseda vo svojom úvode, keď hovoril o zákone eh, v rade eh, Šúra, ktorá má legislatívnu pravomoc v Egypte teraz, kde išlo o reštrukturalizáciu súdnictva, čo umožňuje prezidentovi vymenovať súdcov. Sú tu nesprávne informácie, dve Poprvé, moslimské bratstvo takýto zákon nikdy nevypracovalo. Samozrejme, nie je to moslimské bratstvo, je to sloboda pre eh, slobodu a eh, spravodlivosť, ale o tom môžem hovoriť neskôr. Eh, tu, tento, tento zákon pripravila e, skupina Vlasat. Ešte stále sa o ňom diskutuje. A takéto právo nemá prezident, pretože ústava toto prezidentovi vyslovene zakazuje. Ide o radu sudcov, ktorá ich vymenováva. <clears throat> Takže pokiaľ ide o um, západné vnímanie arabskej jary a mladúčké demokracie, ktoré z nej vyvstali, je, že sme začali na dobrej uh, úrovni um, dôvery a tá sa naozaj e, inkvizične zmenila v spytovanie našich uh, zámerov. A to mi hovorí, že už tu uh, táto dôvera chýba, musíme ju znova nastoliť, znovu vytvoriť tieto mosty pre dôveru v aktuálnej situácii zdá sa, že to nebude jednoduché vytvoriť ich medzi jednotlivými inštitúciami, takže mali by sme ich eh, sa snažiť vytvárať medzi individuami, medzi jednotlivcami, aby eh, oni potom približili navzájom jednotlivé inštitúcie. Budem hovoriť za seba, a možno moslimské práctvo a našu e, politickú e, skupinu. E, budem e, vám vždy otvorený a poskytovať všetky informácie, ktoré budete potrebovať, ale napokon všetci sme e, ľuďmi a potrebujeme naozaj, aby sme neboli súdení. Takže prosím, keď e, si vypočujete iné súdy zo z iných úst, snažte sa oddelovať fakty od e, jednoduchého vnímania situácie. A prosím, e, prosím, neza, snažte sa nezávisieť od médií. Naučili ste nás to. Posledný index eh, dôveryhodnosti médií v Egypte eh, povedal, že 15 eh, toho, čo píšu noviny, je pravdivých. Zvyšok sú len fabrikácie výmysly, takže prosím, vôbec sa neopierajte o to, čo hovoria médiá. Priamy kontakt je najlepší, a na to, aby ste e, chápali e, e, opozíciu, zaberať sa verejnými vystúpeniami. Média sa snažia veci jednoducho okoreňovať. Fakty by nemali ovplyvňovať dobrý, dobrý príbeh, hovoria tí najlepší novinári dnes. Na nešťastie je to tak. Dokonca aj naše kanály nie sú dôveryhodné, pretože v celom tom sektore eh, novinárstva vládnu eh, rove, rovnaké eh, pravidlá. Sú to rovnakí novinári, ktorí pracujú takýmto spôsobom v tejto sfére. A teda to posledné, čo by som chcel teraz spomenúť, je, že sme vznikajúcou demokraciou, mladúčkou demokraciou. Dve veci, ktoré sa spomenuli v úvode ako otázky boli negramotnosť a ekonomická reštrukturalizácia. Je to len 9 mesiacov a ešte ani len nemá budovaný politický systém. Momentálne v Egypte od e, revolúcie bolo pre nás najdôležitejšie vytvoriť e, plne funkčný politický systém vďaka e, teda vojenskej chunte, e, ktorá e, zrušila parlament, keď sa dozvedela, že Eh, moslimské bratstvo vyhralo voľby. Doteraz eh, ho nemáme a snažíme sa eh, ako je to len možné a znovu nastaviť normálnu situáciu a urobiť všetko správne. A kde hľadáme rady? U vás, u, u európskych krajín. Demokraciu sme nevytvorili my, ale vy. Demokracia je západná nepoznali sme nič lepšie, takže sme zobrali to, čo poznáme od vás a musíme to implementovať. A e, snažíme sa identifikovať riešenia pre každý problém, ktorý e, vnímame, namiesto toho, aby sme dostali z vašej strany technické know-how, ktoré od vás očakávame a, veri, a sme presvedčení, že e, nám e, to dokonca dlžíte. A to prečo? Pretože Mubarak a tých dlhých 30 rokov, e, počas ktorých bol pri moci, súvisí do veľkej strany s, od, s vami, pretože západné krajiny toto majú na svedomí. a Mubarakovi a väčšine arabských e, diktátorov poskytli e, politickú legitimitu, ktorá im chýbala vo vnútri vlastných krajín. A to podporilo a udržalo ich režimy e, ešte dlhšie pri moci a arabský ľud sa vzbúril. Už tomu tak nie je. Takže porovnanie, smiešne porovnanie, ktoré zaznelo, že že by radšej chceli mať e, vojenské, e, e, vojenskú vládu alebo nového diktátora a, a že by to bolo lepšie, než tak dobre fungujúca demokracia, tak to nie je akceptovateľné. Absolútne nie. To, čo je akceptovateľné, čo potrebujeme, demokracia, voľba. Je to pre nás nové, je to nové pre arabský ľud a pre egyptianov, aby uh, si mohli e, slobodne zvoliť svojich vodcov, pretože poprvýkrát vo svojom živote musia sa rozhodnúť e, a analyzovať, e, čo sa im ponúka, čo navrhuje jednotlivá politická strana. Neboli na to pripravení, vychovaní, nemajú takúto kultúru, takže prosím, nemerajte to, aké sú naše demokracie alebo ako veci u nás fungujú podľa vás, pretože vaša História obsahuje veľmi brutálne príklady. Vy ste sa veľmi ťažko naučili, ako sa vytvárajú národné štáty, ako sa vytvára demokratický rámec. My sme vďační za e, celé toto dedičstvo, z ktorého sa snažíme učiť. Ale doteraz sme pomoc nedostali. Doteraz e, tu, tu sú dve pozície, ktoré prichádzajú väčšinou zo západných krajín ča, jednoducho sa čaká na jednej strane, ako sa veci vyvinú a na druhej strane druhý postoj je, e, že čo bolo skôr, či vajíčko alebo e, sliepka e, či sa vytvoria reformy alebo najprv rámec pre ich vytvorenie. Chceli by sme veriť, že sme skôr dobrí ako ľudia. Moc jednoducho podporuje korupciu. To je naozaj pravda. Takže keď by som sa mal spoliehať či už na prezidenta, alebo premiéra, alebo vodcu nejakej politickej skupiny, my sa chceme opierať o e, pravidlá, o e, zákony a my v tejto súvislosti e, čakáme od vás pomoc. Ak nedostaneme, tak sa musíme snažiť e, čo najlepšie vyriešiť aktuálnu situáciu. Jedna žena, jeden muž, jeden e, e, hlas vo voľbách. Ale je to samozrejme dlhý proces a my sme práve v ňom. Nikto z nás nechce E, e, nechcel pohorieť. E, my sme sa, my sme sa uchádzali o moc v našej krajine, dostali sme ju. Momentálne byrokrat riadi náš štát, kým nebudeme mať skutočné parlamentné voľby, ktoré budú môcť viesť k vytvoreniu naozaj reformnej vlády. Nebude to dobre. Momentálne sa vláda snaží, ale postupuje veľmi pomaly. Dúfajme, že e, v septembri, oktobri sa budú môcť konať e, voľby. Tu končím a prosím, môžete mi položiť akúkoľvek otázku na akúkoľvek tému, ale moje odpovede, ak nebudem e, mať pocit, že dostanem dostatok času vyjadriť sa, tak sa vyjadrím iba k jednej téme, aby som ju mohol naozaj prebrať do hĺbky. Ďakujem pekne. Grazie. Grazie anche per la... Ďakujem. Ďakujem aj za úprimnosť eh, v súvislosti s eh, celou touto diskusiou. Teraz eh, sa hlásia aj poslanci, aj iní účastníci tejto konferencie. Povedal by som, že obmedzíme rečnícky čas na dve minúty. Diskusiu uvedie, teda začne pán poslanec Atkin. Ďakujem pekne, pán eh, predseda. Ďakujem pánovi Elhadadovi, že sa eh, vyjadril mm, takto silne a spomenul tie body, ktoré eh, spomenul. Ja by som chcel znovu zopakovať moje otázky, pretože som nedostal odpovede a fascinovali by ma odpovede práve od zástupcu moslimského obrazu. Keďže som arabistom, zaujíma ma práve neúspech EÚ, pokiaľ ide o e, proces v, na Blízkom východe. My by sme tam mohli zohrávať veľmi dôležitú úlohu. Takže plne súhlasím s tézou, ktorú ste spomenuli, že by sme mohli urobiť toho viac a len tak nepostávať e, e, na kraji. Mám nasledujúcu otázku. Pokiaľ ide o e, právny systém a súdnictvo, ako nezávislý súdnický systém môže e, fungovať v týchto krajinách, keď veci ako e, šária sú v mnohých aspektoch proti tomu, čo my definujeme ako ľudské práva, teda práva menšín, ženské práva a podobne. Ak vy ako moslimom, moslim sa rozhodnete, že nebudete moslimom, ale kresťanom, tak e, sa vystavíte mnohým hrozbám e, moslimsky interpretovaného súdneho systému. A takisto sa obávam, ako sa jeden z kolegov predo mnou spýtali už, prečo nemôže akákoľvek církev e, fungovať v moslimskej krajine ako Saudská Arábia to je určite oblasť, s ktorou sa e, spájajú naše obavy. Nemusím praktikujúcim kresťanom, ale ide mi o práva menšín. A zásadná otázka, na ktorú som nedostal odpoveď, je, aj keď sú niektorí moslimovia zmysluplní, niektorí e, sú e, dokonca zmysluplní a zastupujú severo, západ a Anglicka v, tom, v tomto parlamente, ale sú časti moslimského sveta, napríklad Bangladeš, ktoré e, ne, sú predstavené, že e, demokracia je súčasťou islamu. A to je veľmi zásadná otázka, ktorú som položila, ešte som len nedostala odpoveď. Ďakujem. Ďakujem. Teraz e, pani de Kaiser. Merci, Ďakujem, pán predseda. Vypočula som si veľmi pozorne dvoch kolegov, ako obhajovali myšlienku, že je potrebné prísť na miesto in situ alebo sa eh, s nimi rozprávať, aby sme pochopili tunísku a egyptskú situáciu a určite majú pravdu. A ja mám pocit, že v tomto parlamente my všetci, pán predseda, pán Ceri, všetky politické skupiny, aj my, sme boli viackrát aj tento rok vo vašich krajinách, práve preto, aby sme mali informácie z prvej ruky. A nie preto, že by sme e, pochybovali o tom, čo nám rozprávajú mass media. Tam by som možno jemne diskrepovala s mojim egyptským kolegom, ale jednoducho si e, myslím, že nič nenahradí priamy kontakt s národom, s občianskou spoločnosťou, s ľuďmi a tak ďalej. A preto sme to aj urobili. A preto si dovolím pánovi Feržanimu položiť otázku. otázku. Vo vašich slovách som e, nenašla ten súčasný bod tuniského súdnictva za jeho nezávislosť. A tá skutočne živú diskusiu, do ktorej nechceme zasahovať, ale ktorá existuje vo vašom súdnictve a ktorá sa nemôže obmedziť len na niekoľko skorumpovaných sudcov. A preto by som bola rada, keby ste mi vysvetlili vašimi slovami, čo sa v súčasnosti deje e, medzi sudcami e, v Tunisku, keď hovoríte, že že sudca musí byť korektný, viackrát ste to zopakovali, Eh, ale ja by som sa vás pýtala, kto hodnotí korektnosť nejakého sudcu, kto je na to, akým spôsobom vy ste bojovali za to, aby ste mali nezávislé súdnictvo, súdnictvo, ktoré bolo predtým absolútne v rukách politikov. Takže aká je vaša analýza, ako vy vidíte eh, tých sudcov, s ktorými sme sa my viackrát mohli stretnúť a rozprávať? vášmu egyptskému kolegovi. Samozrejme, ja som vás veľmi pozorne sledovala. Vy ste veľmi nedôverčiví aj k masmediám, aj k Európanom. Máme samozrejme masmedia, že nám to rozprávajú všeličo, ale sme na tom zvyknutí, ale máme aj masmedia, ktoré poznáme veľmi dobre a môžeme im dôverovať. A vieme, že sloboda prejavu nás vedie k našej zodpovednosti analyzovať a hodnotiť a preto my slobodu prejavu vidíme inak. To bolo malé posolstvo kolegom. Ďakujem. Teraz pán Romero, nech sa páči. Pani Romero. Gracias, presidente. Ďakujem, pán predseda. Mám dve otázky na marockého ministra. Som súčasťou miešanej parlamentnej skupiny alebo parlamentného výboru EÚ Maroko. Ja som španielka a položila by som vám dve otázky. Prvá, základné ľudské práva. Keď hovoríme o slobode e, prejavu a mass chcela som sa spýtať, prečo sa neurýchli e, všetko to, ten postup e, rešpektovania ľudských práv. Ja mám sa venovať práve tejto problematike. Prečo právo na štrajk a tak ďalej a organizovanie sa, prečo sa nedosiahol pokrok pred Predsa je tam právo notifikovať orgánom, zorganizovať štrajko a tak ďalej. Prečo sa doteraz neodstránili e, byrokratické prekážky a prečo sa nespustia základné zákony a dekrety na to, aby sa mohla e, etablovať ústava. Áno, existuje tretia cesta, ale je potrebné mať ústavu. A druhá otázka súvisí so Saharou, so západnou Saharou. Z akého dôvodu ste nenechali európskych poslancov e, vstúpiť do tejto oblasti, ktorí išli na návštevu tam? Samozrejme, môžeme mať rôzne názory každý europaslanec tu má svoje vlastné stanovisko. Nemyslíte si, že v Európskom parlamente existuje k tomuto problému jeden jediný názor, rovnako ako k akémukoľvek inému e, problému. Ale vy predsa nemôžete nejaké návšteve zabrániť, aby vstúpili. Nemôžete zabrániť poslancom, aby to in situ overili a hoci nie sú, súča- nie sú súčasťou toho zmiešaného výboru a tak ďalej, nemôžete tu predsa vyjadrovať, že sú tu europoslanci z iných krajín, ktorí chcú navštíviť Saharu. Ale ako je možné, že oni nemohli navštíviť? To nám musíte vysvetliť. Takúto chybu nesmiete opakovať. Lebo ak sa to bude opakovať a nie je to prvýkrát, tak stále bude ten problém aj v Európskom parlamente. A my chceme plynulé, konštruktívne vzťahy. A, keď, a takéto jednoducho sa nemôžu rozviať, keď sú takéto prekážky. Ďakujem. A teraz má slovo pán Tamer Meky. Eh, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Tamer Meky, eh, Aldo Magli Šúr. Ďakujem pekne. Som členom konzultačnej rady pre zahraničné vzťahy a národnú bezpečnosť. Vidím, že otázky sa opakujú. Hovorí sa o situácii kresťanských menšín v Egypte, o ich prenasledovaní a tak ďalej. Ja by som k tomu urobil komentár k tejto otázke. v normálnom zmysle slova alebo význame slova neexistuje nábeženské prenasledovanie týchto menšín. Predchádzajúci režim ich prenasledoval, dokonca moslimi ešte viacej boli prenasledovaní, väznice boli plné, skutočne plné moslimov a nie kresťanov. Samozrejme, boli provokácie, boli tu pokusy uh, rozdeliť tieto komunity a, alebo nejakým spôsobom e, vytvoriť rozpory medzi nimi e, v zmysle toho princípu rozdeluj a panuj. boli tu tiež pokusy v provincii Gise v dedinke Apfich, kde Jeden člen bezpečnostných zložiek eh, minulého režimu sa snažil urobiť takúto provokáciu a pokúsil sa podpaliť kostol. Spomínate kresťanskú menšinu, ale ja by som vám rád povedal, že, že za minulého režimu sa prenasledovali e, obe menšiny, nezávisle od náboženstva. Samozrejme, boli aj skorumpovaní ľudia, ktorí boli tak kresťania ako moslimi. A títo skorumpovaní ľudia sa snažili provokovať problémy a vyvolávať konflikty medzi kresťanmi a moslimmi, aby pritiahli práve pozornosť zahraničia. Posledná udalosť v provincii Kalubia, kde sa našli tela aj moslimov, aj kresťanov. Vytvorili sme vyšetrovací tím a výbor, ktorý zasiahol a prvá obeď týchto revolt, tak to bol práve moslim a nie kresťan. A bohužiaľ najväčšie obete e, doš, k najväčším dobe, obetiam došlo až potom, ako umrela tá prvá obeď a nesúviselo to e, s nejakou roztružkou medzi kresťanmi a moslimami. Ale e, tieto roztrošky boli vyvolané obyčajnými zločincami. Nie, vôbec to nebolo e, založené na náboženskom princípe. Neexistuje e, konfesionálny problém alebo nejaký boj náboženstiev v Egypte. ale predchádzajúci režim jednoducho v minulosti kresťanov prenasledoval nemohli mať určité politické posty a tak ďalej. Samozrejme, je tu jazva, ktorá pretrváva z minulosti, ktorú treba vyliečiť a vyriešiť. A akým spôsobom tieto problémy vyriešime? Nuž tým, že pre všetkých rovnakým spôsobom budeme aplikovať jeden zákon. Áno, už nemám čas? Dobre, ospravňujem sa. Tak vystúpim po obede. Ďakujem. Teda slovo má Talav Marzuk. بسم الله الرحمن الرحيم Talat Marzuk, odvo Maglis. Ďakujem pekne. Volám sa Talat Marzuk, bývalý člen Národného zhromaždenia a člen politickej strany Alnur. Otázka náboženskej slobody sa vždy politicky zneužívala predchádzajúcim režimom. A otázka náboženskej slobody je samozrejme veľmi zložitá, samozrejme potrebujeme ju vyriešiť, vyžaduje to veľa úsilia, ale vo vystúpeniach vašich poslancov, tak ako vystúpil pán Atkins napríklad, keď hovorí o šari a o ľudských právach, napríklad právo byť ateistom a podobne, to je aj kultúrny problém Existuje určitá dominujúca kultúra v Egypte a sú tam aj menšiny. A aj v Európe je tomu tak. Napríklad vo Švajčiarsku e, je zakázané stavať minarety a mohol by som e, teda e, citovať veľa ďalších príkladov a a keď prídeme sem, tak sú tu zvláštne veci. Napríklad problém s nosením E, moslimského závoja, napríklad vo Francúzsku a tak ďalej. Je tam veľa náboženských problémov, aj existuje nejaká dominujúca kultúra a potom náboženské menšiny alebo kultúrne menšiny. A, ale k tomu dochádza, to sa stáva. Áno, uznávam, že náboženská problematika je veľmi zložitá aj v Egypte a treba sa snažiť ju vyriešiť s veľkým úsilím a to spoločným úsilím. Ale vyčítam niektorým európskym NGOčkám, že nepomáhajú alebo pomáhajú len tým egyptským organizáciám, ktoré majú rovnakú víziu, teda sú istým spôsobom, nie sú nezávislé a nestranné. Napríklad, keď sa hovorí o náboženskej slobode, tak tieto organizácie myslia len na koptov. A čo? A varí my ako moslimi nemáme náboženskú slobodu, nemáme na ňu právo. Za diktatúry sme nám boli e, zakazované mnohé práva, nemohli sme cestovať a podobne. A Európa nám vtedy nepomohla. Napriek tomu, že sme boli e, Mubarakovým režimom e, potláčaní, naše práva boli skutočne udupávané preto je potrebné otvoriť novú stránku a zabudnúť na e, všetky stereotypy a nejaké predsudky. E, pracujem v právnej oblasti v mojej krajine. A vidím, že neexistujú jasné kontakty medzi moslimskými právnikmi, advokátmi a ich európskymi kolegami. Ďakujem ako ďalší pán Beliky. Sú tu dve písané otázky. Nech sa páči. Eh, oui, bonjour, merci beaucoup. Euh. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Som fyzička, informatička a európska občianka, mám dve veľmi dôležité otázky. Je pravda, že existujú nedemokratické zákony ako šária, ktoré sú zakotvené v novej ústave tzv. demokratickej. Podľa mňa táto metóda nemá nič spoločné s demokraciou. A moja otázka je, prečo tieto osoby v nových vládach, ktorí sú všetci islamisti, približne, eh, neberú eh, nespolupracujú s predstaviteľmi demokratických, pozitívnych politických stran, ktorí rešpektujú islám. Takáto spolupráca s takýmito politickými stranami by mohla byť eh, veľmi úspešná. To by bola pripomienka moja otázka predstaviteľom všetkých nových vlád. Aké sú islamistické politické strany, ktoré rešpektujú európske hodnoty a ako chcete s nami spolupracovať v tejto časti. A druhá otázka, aké sú vaše sociálne a ekonomické opatrenia, ktoré ste prijali, aby ste zlepšili každodenný život obyvateľstva, pretože všetky opatrenia, ktoré sa urobili doteraz, tak to bolo na uchovanie vašich postov vo vláde E, teda postov vo vláde, ktorá už vznikla demokraticky či nedemokraticky. Ďakujem ako posledný pán Baraka. Prezident. Ďakujem pekne. Otázka na pána El Hadada. Ak som dobre pochopil, tak ste povedali, že máme rodiacu sa demokraciu a potrebujeme vašu pomoc, aby sme túto demokraciu uh, E, ukotvili a že nie sme e, historicky spokojní, ale otázka, či arabský svet nemá dostatok ľudí na to, aby si oni mohli zorganizovať vlastnú demokraciu. Koľko univerzít máte v Egypte? Aj vy sám ste doktorom v neviem akej vede. Je množstvo egyptských študentov, ktorí študujú v Európe a v Amerike. Aj v chudobných krajinách je množstvo univerzít a vy sa tu chcete naučiť, ako hlasovať od nás, od Európanov. A vy súhlasíte e, s tým, aby sme prišli do Egyptu, aby sme vám hovorili, ako voliť. Však v Egypte bol demokraticky zvolený nezávislý parlament e, aj v Jordánsku a tak ďalej. Samozrejme, boli diktatúry, ktoré kvôli korupcii zničili inštitúcie, ale korupcia nie je len v arabských krajinách, ale korupciu podporuje aj zahraničie. Ja by som vás poprosila, aby ste si skutočne zrevidovali vo vašom svedoví, čo hovoríte. Vari ste sa nezúčastnili spoločného boja advokátov, odborárov, robotníkov v, v, vo firmách a v závodoch, ktorí boli masakrovaní, pretože bojovali proti Mubarakovi. A teraz nám hovoríte, aby sme vám inštituovali alebo pomáhali vytvoriť demokraciu a to mi príde ako veľmi e, silné. E, marocký minister tu hovoril o tom, že revolúcia v arabskom svete bolo preto, že sme mali hlad a nie kvôli demokracii. Ak pochopíte, ja tomu nerozumiem, ale prišiel som na to, prišiel som sem, aby som niečo pochopil, ale e, Teraz už vypršal môj rečnícky čas. Ukončili sme túto prvú fázu otázok. Chcel som poprosiť každému z odpovedajúcich rečnícky čas 5 minút. V určitom čase Európania pozerali na ten arabský svet nie takým diferencovaným spôsobom. Nechápu, pali rôzne, tú rôznorodosť. Ešte doteraz sa ťažko chápe táto rôznorodosť, ale veľmi úprimne vám hovorím, že aj na juhu zdá sa, existuje tá neschopnosť vidieť rôznorodosť aj v Európe. Neviem, či budeme schopní vôbec túto nedôveru na oboch, strán, na oboch stranách odstrániť a či takýmto spôsobom budeme schopní vytvoriť lepšiu budúcnosť pre naše vzájomné vzťahy. To určite bude e, téma pre budúce diskusie, ale ja to považujem ako veľmi dôležitú tému a diskusiu. Tak poprosím 5, minúty, 5 minút na odpoveď pre každého. Thank you for... Ďakujeme pekne za vaše otázky a budem sa sústrediť predovšetkým na tie otázky, ktoré súvisia s zárským konfliktom. Po všeobecnosti tu máme určité dedičstvo, pokiaľ ide o návštevu alebo misiu Európskeho parlamentu v, priamo v teréne. V roku 2009 napríklad prišla misia, ktorá vyhodnotila situáciu, stretli sa s ľuďmi z viacerých častí tohto regiónu, ale čo sa udialo v marci, to nereflektuje takú všeobecnú politiku, ktorú my zastávame, ale ten problém, ktorý tu máme, a to v nadmernom nadmernej miere. Jednoducho, že treba koordinovať tieto návštevy medzi Marockým parlamentom a Európskym parlamentom. Teraz, keď momentálne hovorím, máme niektorých členov Európskeho parlamentu, ktorí sa nachádzajú v Sahare. A keď ste aj navštívili, ak ste pozrite nejaké webové stránky, ja som si napríklad overil fotku, členov Európskeho parlamentu, ktoré momentálne sú v tejto oblasti. Máme politiku otvorených dverí. 22 delegácií minulý rok navštívili túto oblasť a tento rok znovu veľa delegácií príde. Jedna z nich napríklad to boli novinári z západných krajín. Išlo tu o iniciatívu medzinárodných, medzinárodnej nadácie pre médiá a ženy. Prečo máme takúto politiku? Pretože Nemáme čo skrývať. Ak sú nejaké problémy, my pracujeme na, to, aby, na tom, aby sme ich vyriešili. Hospodárske, sociálne, ako aj životné prostredie, teda rada, ktorá sa venuje týmto trom témam, momentálne vytvárajú novú, nový model, ktorý by sa týkal tejto oblasti. Za ostatných 30 rokov sme investovali takmer 90 miliárd duremov v boji proti chudobe, boji proti nezamestnanosti v tomto regióne. Máme tam napríklad uh, uh, bane. A investujeme do týchto baní na to, aby tieto bane fungovali, na to, aby, zamestná, no, aby zamestnávali ľudí, teda miestnú populáciu. A najnovšie štúdie, tam sme prizvali novinárov, ako aj predstaviteľov think tankov, aby dozorovali, pozreli sa, navštívili výsledky, ako sa využívajú prírodné zdroje v tejto oblasti a videli, ako to má dopad na región ako taký. Môžem uvieť príklad, napríklad pitná voda, 95%, elektri na 94%, chudoba, percentuálne vyjadrenie chudoby v 75. roku bolo 29%, teraz je menej než 7%. Pokiaľ ide o investície do infraštruktúry, vytváranie 5 letisk, alebo že sme postavili prístavy, investovali sme do rybolovného priemyslu. A môžete navštíviť tento región. aj to je výdobytok. Ak by sa niečo udialo v minulosti, nemali sme predsa len zabúdať na ten celkový trend, že náš vzťah s Európskym parlamentom vo všeobecnosti, hoci tu bola kritika, samozrejme počuli sme ju viackrát, ale vo všeobecnosti naša politika je, aby sme mali konštruktívny dialog. A to je politika, a ste vítaní, ak chcete navštíviť Maroko alebo juh Maroka, aby ste sa pozreli na to, že čo sa tam deje, pokiaľ ide o investície ehm, do ľudského potenciálu. To neznamená, že sa nám darí riešiť všetky problémy. To vôbec nie. A z tohto dôvodu vlastne hospodárska a sociálna rada práve v týchto otázkach pracuje. A v rámci Maroka v Sahare máme 87 miestnych municipalít, viac než 1300 predstaviteľov z miestnej komunity, ktorí vlastne preskúmávajú jednotlivé projekty, ktoré sa tam predkladajú. Máme 58 členov Marovského parlamentu, ktorí sú z tohto regiónu a majú právo na preskúmavanie tých politík, ktoré súvisia s rybolovom, s ťažbou fosfátu a využívaním prírodných surovín, ale ten výsledok, ktorý zaznamenávame, nie je dostatočný, aby sme vyriešili tieto problémy, ktoré máme. Máme politiku, ktorá vychádza vo všetkých častiach Maroka z toho, že treba vlastne mať profit z týchto prírodných zdrojov a to, sa, to má pokryť e, finančne celú krajinu. Pokiaľ ide o štrajky, áno, máme nový zákon, ktorý sa týka, na, týka právo na štrajk, ale v podstate nikto nie je proti a vláda hovorí verejne, že my sme za uplatňovanie takéhoto práva. Minulý rok sme mali 335 štrajkov, ktoré boli organizované. To je úbytok v porovnaní z roku 2011, ale dejú sa. A máme sociálny dialog s odbormi a zamestnancami odborov a tento dialog nám umožňuje riešiť viaceré typy problémov. A to nie len na úrovni legislatívy, ale aj v ostatných úrovniach súvisiacich s bojom proti sociálno hospodárským problémom. Uvediem jednu iniciatívu, ktorá súvisí s zabezpečovaním zdravotnej pomoci chudobným ľuďom v Maroku. Takmer 8,5 miliónu Marokčanov sú v stave, že môžu využívať tento nový systém, ktorý im umožňuje riešiť zdravotné problémy. Ďakujem. Grazie. La parola adesso a... Ďakujem. A teraz má slovo pán Ferjani na 5 minút. Okay, thank you. Uh, I... Ďakujem pekne. Myslím si, že začnem s otázkou nezávislosti justičného systému, ktorý teraz budem hovoriť otvorene, je tu o nezávislosť justície. Tu my nežiadame, že by táto nezávislosť súvisela s tým, že vláda do toho musí zasahovať. My v Tunisku žiadame od magistrátov samotných, aby teda tých, ktorí žiadajú nezávislosť justície, aby priniesli komplexné, komplexnú formu, pretože je veľa nezávislých modelov, ktoré existuje, aby priniesli model ochrany občanov, ak magistrát nepracuje tak, ako má. My sme ich nemenili v porovnaní s minulým režimom Viacere z nich boli vlastne nástrojmi starého režimu a to súvisí aj s korupciou. Máme z Rusa 82, ktorí boli prepustení a tá komisia, ktorá tomu predsedala, tam máme 6, e, 5 starších skúsených takýchto úradníckých sudcov. A Uviedlo sa tam, že budú donútené do istej miery ísť do predčasného dôchodku a že do istej miery budú môcť pracovať na iných typoch súdoch, ak sa im nepáči tá inštitúcia, na ktorej pracujú. Takže keď hovoríme o nezávislosti súdnického systému, tak my nespochybneme ten systém. My hovoríme, že ak chceme model, ktorý by mohol chrániť občanov, ak je tu niečo, čo by súviselo teda priamo s týmto problémom. A mimochodom, máme teraz v Tunisku veľký problém, ktorý súvisí s eh, komunitou eh, komunitou hospodárstva. Šuš d'instruction, porovnaní s francúzským systémom, eh, je to iba jedna osoba, nie toľký, koľký v, sú vo Francúzsku. Takže on môže interpretovať, vykladať zákon tak, ako chce, ak tu nie je celkom jasne určené, akým spôsobom treba daný zákon interpretovať. Napríklad, ak ide o úplatky alebo podobne. V takých prípadoch nemôžeme urobiť nič, ale napríklad tu v tejto miestnosti máme ľudí, ktorí sú tu z Tuniska, oni dobre vedia, oni sú predsa predstaviteľmi e, biznis sféry že jednoducho mm, to je v neprospech ich komunity a častokrát to trvá 2 až 4 roky a častokrát tu nie je žiadne riešenie. Takže aby sme zabezpečili nezávislosť tohto systému, nemyslím si, že tu je nejaký konflikt. Je tu je tu asociácia, ktorá nereprezentuje každého, ale zároveň ju treba počúvať. Nezávislosť justičného systému, my ju nespochybnieme. To je vec, ktorá je daná, treba ju uplatniť. Je to mielne každej demokracie, ale zároveň chceme mať správnu nezávislosť justície inak. Napríklad príklad uvediem Rumunska, čo mali na začiatku. To, čo mali nefungovalo, tak hneď bol problém, ktorý s tým súvisí aj dlhodobo. My chceme mať tú správnu justíciu. A bez toho, že by do toho zasahovala vláda. Takže toto je vlastne otázka justície. Je tu ešte jeden bod, ktorý súvisí, keď už teda hovoríme o demokracii, a to demokracia znamená napríklad taký náznak, že sme sa dostali k moci nejakými pochybnými spôsobmi, či demokratickými alebo nedemokratickými. Ja aspoň to nízku to neakceptujem. Ak máte nejaký dôkaz, predložte ho a my sme ochotní si to vypočuť pretože každý, kto navštívil Tunisko a videl, že voľby boli transparentné. Teraz hovorím teda za našu krajinu. Ďalšou otázkou je teda to, že treba pochopiť aj je teda dôležité, aby ste sa trochu žili do našej situácie a my sa zase vžívame do tej vašej situácie na to, aby sme mali správnu komunikáciu. My tu nie sme na to, aby sme klonovali vaše myšlienky alebo ideály. My sme tu na to, aby sme si vypočuli, čo chcete povedať a nemáme problém s demokraciou ani demokraciou ako takou, pretože to je západný produkt a my sme ho síce prijali, ale zároveň nechceme akceptovať. Sú tu niektoré prípady, ktoré jednoducho by narušili náš systém hodnot a mm, naše základné princípy, pretože napríklad vy Británii máte královnu a tá je aj zároveň šéfou církvy. Takže no nikto to nespochybne, pretože jednoducho to už funguje takto dlho. A my nechceme mať to isté, ale chceme napríklad, aby bol rešpekt, ak niekto e, urazí nášho proroka, tak treba to potrestať. Ak napríklad e, sú tu problémy napríklad proti morálke, či sú to heterosexuálne, homosexuálne skutky, tak to my zasa považujeme za súkromnú sféru a nepotrebujeme to nejako bičovať, pranerovať verejne. Hoci vy, ak eh, sa pozrieme na to, čo sa deje vo Francúzsku, pokiaľ ide o homosexuálne zväzky, tak to je dosť ťažké pochopiť, aby sa teda prešlo. Nebudem to teraz o tom hovoriť, ale sú tu rozdiely a treba to rešpektovať. Ďakujem. Grazie. Hela dat 5 minút. 5 minút. Nech sa páči, máte 5 minút. Áno, budem sa snažiť v 5 minútach to stihnúť. V poriadku? Dobre, tak pôjdem v tom poradí, ako sa ma pýtali. Pán z Británie sa ma pýtal, vaša prvá otázka bola o šaria a vzťah s justičným systémom. To prepojenie šaria, šaria, to bolo v egyptskej justícii, systému, teda ústave už od roku 1975 ale nové zákony museli vychádzať práve z tohoto. Ale problém je, že západňári majú problém tým, že nerozumia, čo je to šaria. Teraz nadvážam na vašu otázku, pani. Šaria je e, e, snaha moslimských učencov na základe toho, že vychádzajú z Koránu a z toho, čo hovoril Mohamed, sú tu určité dve premenné v tomto čas a miesto. Čas v tom zmysle, že tu niečo fungovalo v minulosti pred 200 rokmi a možno dnes to už nefunguje, môže to byť odlišné, a niečo, čo fungovalo v jednej krajine, nemusí fungovať v druhej. To sú tie dve premenné. Koľko si myslíte, že to prezentuje v rámci tohto šaria zákona? Je to 80%. Častokrát hovoríme o politike, politike, priemysle, hospodárstve, fiskálnej politike. Tam sa neuplatňuje šaria práva. Tam vychádzame z iných hodnot. Ale ak dáte tieto dve premenné dokopy, tak jednoducho prinesi, vychádzate z nových údajov, ktoré môžu pomôcť vašim legislatívnym predstaviteľom, aby novým spôsobom aktualizovali výklad šárie. Takže takto my vnímame šáriu. A druhá vec, hovorili ste tu o právach minorít. Áno, my podporujeme, ak ste za to, ak si myslíte, že to nerobíme, tak samozrejme chcem hovoriť o konkrétnych prípadoch, ale zároveň treba povedať, že my sme zdedili 7 miliónovú byrokraciu, ktorá je plná korupcie, je neefektívna, je to jednoducho nefungujúca štátna byrokracia a my chceme predsa len to vyriešiť, predstavte si. Už sme sa dostali trochu ďalej počas prvého týždňa predsedníctva teda nového prezidenta, tam sa zo začiatku skutočne e, ničili dokumenty, ale a nechcem teraz hovoriť, pokiaľ ide o ďalšie témy o ostatných krajinách, neviem o konkrétnych detailoch, ale pokiaľ ide o vytvorenie fungujúcich kostolov, v Egypte to bola vždy veľmi citlivá otázka z jednoduchých dôvodov, pretože licencie na to, aby ste postavili kostol, to súviselo s právomocami prezidenta v Mubarakovom režime. A čo sme spravili my? my sme to začlenili do ústavy, to znamená, už nevýkonný úrad bude mať právo na licencie e, stávania kostola. Už to bude tak ako v Británii. Budú to robiť podľa katastrálneho plánu a mestské, územného plánu rozvoja mesta. To nie je politické rozhodnutie. Súvisí to s tým, kto kde žije, kde je aká menšina náboženská, takže my podporujeme takýto prístup. Ak si myslíme, že to je, ak si myslíte, že to je nejaký lepší model, samozrejme my ho podporíme. Áno, viaceré reformy, ktoré tu máme a my si myslíme, e, aspoň teda z nášho pohľadu e, moslimského brat, bratstva, my vychádzame z tých základných hodnot, ktoré máme a takéto sa potom predložia prezidentovi a ostatným legislatívnym orgánom. Vždy vychádzame z tých overených postupov, ktoré sa nachádzajú aj inde. A posledná otázka súvisiaca s demokraciou. My vnímame islám v tom zmysle, že demokracia je súčasťou mm, islámu, pretože vychádza sa tu e, z jednotlivých hodnôt. Tieto premenné, ktoré som už spomínal, my vyhodnocujeme, čo funguje, čo nefunguje Máme parlamentný systém, ale na požiadanie ostatných strán sme vyhoveli týmto stranám. Máme teraz takýto, takýto systém, ktorý je zmesel medzi prezidentským a parlamentným systémom, pretože boli tu ešte neskúsené strany, ktoré participujú teraz na celkom systéme a potrebujú určitú skúsenosť, takže sa uberáme týmto smerom. A ďalšia sada otázok. hovorili ste o prístupe, pokiaľ ide o informácie. Takisto ste hovorili o médiách. Keď ja hovorím o médiách, tak som hovoril priamo o našich médiách. Ja poznám naše médiá, ja som profesionál z tejto oblasti, som za, založil tri eh, podniky. Ja poznám tento sektor, ja viem, ako fungujú žurnalisti, to znamená, eh, možno môj úsud, možno ho prezentuje môj úsudok, ale ak ste politickým úradníkom, tak by ste nemali eh, vychádzať z tých správ, ktoré sú ktoré sú uvádzané v správach, máte aj iné zdroje informácie, pretože vláda jednoducho do istej miery manipuluje tie informácie, ktoré sú v novinách prezentované. My nemôžeme prezentovať naše názory, pretože to sa zablokuje. Takže čo robíme? Sociálne médiá, to je jediná nekontrolovaná, nedominovaná sféra. Pretože na Facebooku alebo na Twitteri tam máte iba 140 možnosť charakterov, teda znakov, ktoré môžete uviesť a to sa nedá kontrolovať. Ale ostatné, to sú súkromné podniky, tí, tí majú spojencov a to sa potom dá zablokovať. A ešte ďalšia otázka, o ktorej ste hovorili, všetky tie organizácie v Egypte sú, pokiaľ ide o politiku, absolútne nováčikovia. To, že sú teraz v politike, to je jednoducho e, úplná novinka. Ale čo sa deje aj v rámci našich organizácií, máme takých ľudí, ktorí by chceli so Západom spolupracovať na základe novodobých teórií. Myslím si, že vy musíte nájsť vašich partnerov, s ktorými chcete komunikovať, pretože ja už v samom úvode som hovoril, že práve takíto ľudia, ktorých by ste mohli nájsť v našej spoločnosti, ale oni musia mať príležitosť vyjadriť sa, ak s nimi budete kontaktovať, tak nájdete e, spoločné riešenia, spoločné slovo. A tretia sada otázok, to zase tá pani vzadu sa pýtala, väčšina z vašich informácií sú nesprávne, môžeme sa o tom porozprávať. Ale 100% toho, čo ste povedali, sú informácie, ktoré sa nezakladajú na pravde. Štvrtá otázka, či poznáme arabský svet. Áno, ale máme problém, predovšetkým v Egypte. Nikto sa nechce asociovať s moslimským bratstvom. Je to veľmi odsudzujúci mm, krok Robíme to, čo považujeme za správne, ale ak žiadame napríklad radu od niekoho, máme napríklad zmeny na ministerstve, väčšina strán sa nechce zúčastniť takýchto zmien, pretože to je politická samovražda. Preto sa obraciame smerom na vonok. Ďalšia otázka, e, to dedičstvo civilizačných poznatkov. To sa zastavilo pred 100 rokmi a väčšina z toho sa teraz nachádza na západe. Teraz nehovoríme o akadémiách, hovoríme o byrokratických poznatkoch vnímať demokratického rámca demokracie, ako sa to potom implementuje do regulačného rámca štátu. Náš nefunguje a to je pravda. A potom ešte ďalšia otázka, my teda ďalšie chyby, ktoré ste sa pýtali, my sme skutočne inkluzívna spoločnosť, máme tu veľa eh, žien, ktoré pracujú pre nás. My sme súčasťou, my sme boli súčasťou volieb za posledných 20 za posledných 20 rokov, a to na úrovni študentských volieb a všade inde. Ak nemáte dostatočné informácie, e, vás neospravedlne, nájdete si ich. A posledná informácia, pokiaľ ide o lepšie vzťahy, a súhlasím s tým, čo hovoríte, sú tu veľké predsudky v rámci arabského sveta kvôli arabským proti kultúra, v kontexte kulturálneho konzervativizmu. Naša spoločnosť je konzervatívna a vidiecká ale na druhej strane treba identifikovať tých, s ktorými chcete spolupracovať. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Eh, dávam slovo na eh, záver, na eh, uzavretie diskusie. Ďakujem veľmi pekne. Je veľmi zložité zhrnúť takto bohatú diskusiu. Možno je to prvým krokom pre tú možno strátenú dôveru medzi EÚ a novým arabským svetom. Takže otvoril diskusiu pán predseda, pán Panceri, ktorý hovoril o potrebe um, naozaj slobodného súdnictva. EU um, tu poskytla určitú podporu členom severoafrických krajín a môže e, naďalej podporovať tieto krajiny. Zdôraznil, že je potrebné e, uskočniť e, reformu súdnictva. Možno to najdôležitejšie, čo pán Panceri spomenul, bolo, že je potrebné jasne definovať definovať politický islám. Eh, spomenul napríklad, eh, dôležité je to, čo chápe Západ, alebo riziko eh, fundamentalistickej mysle. Potrebujeme možno novú definíciu politického islamu. Pán Al-Kalfi hovoril o Maroku ako o príklade, spomenul kritickú rovnováhu medzi stabilitou a reformou ktorú sa nepodarilo udržať mnohým krajinám vo fáze arabskej jary. Um, spomenul, že Maroko uspelo uh, nie vo všetkom, ale uh, je, uh, sa nachádza teda na ceste, na určitom procese. Spomenul Maroko ako určitý model pre zvyšok arabského sveta a um, spomenul veľa oblastí ako ľudské práva, e, pokiaľ ide o slobodu tlače, povedala, že žiaden novinár tam nebol uväznený alebo e, žiaden e, bloger nebol nejako ohrozovaný v posledných mesiacoch. Povedal, že Marko otvoril svoju politiku. Zástupca Tuniska, pán Feržený hovoril, že ide o prechod medzi diktatorstvom a demokratickým štátom. Povedal, že nové režimy alebo nové vlády zdedili silí od predchádzajúcich diktátorov, sú tu ešte stále prítomné a zabraňujú demokratizáciu. Napríklad pokiaľ ide o súdnictvo a aj iné oblasti, povedal, že zamieta konotáciu islamistov. Je to naozaj silne e, spojené s negatívnymi myšlienkami. Nemáme definíciu pre občianstvo. Sme židmi, moslimami, kresťanmi, sme všetci e, e, rovní si v Tunisku pokiaľ ide o rovnováhu moci, povedal, že ľudia sú zdrojom moci a vlády sú voľbou e, ľudu. Pán Haddad z Egyptu povedal, že moslimské ľudstvo trpelo za posledných 50 rokov na e, to sú kampane demonizácie, a že vstupuje do novej éry a svet by naozaj mal lepšie pochopiť. Moslimské bratstvo nebol spokojný s otázkami, ktoré boli nadnesené a vníma tú vysokú mieru nedôvery zo strany ľudí, ktorí tieto otázky položili. Povedal, že sa začalo na dobrej úrovni dôvery, vzájomnej dôvery, ale potom sa e, tom zmenil na spýtovanie e, zámerov. E, požiadal EÚ, aby sa neopierali o informácie zo strany médií, ale aby si všetko sami skontrolovali, čo sa dozvedia zo strany médií Takisto povedal, že keď chceme chápať EÚ a vaše krajiny tiež sa neopierame o médiá, ale vlastne diskutujeme s vami priamo. Možno najdôležitejšie, čo pán Hadad spomenul, je, že um, prešlo iba 9 mesiacov. Pracuje sa na uh, témach ako uh, hospodárska obnova, uh, negramotnosť, ale potrebujeme podporu západu, ktorý bol najväčším eh, podporovateľom Mubaraka a ostatných diktátorov v arabskom svete za posledné dekády a povedal, že ide o proces eh, a my sa nachádzame v jeho priebehu. Ďakujem. Eh, Ďakujeme. Budeme pokračovať v našej práci o pol tretej. Zatiaľ vám želám dobrú chuť k obedu.